Srdečne vás vítam, kolegovia, na schôdzu výboru pre zamestnanosť. Najskôr prvý bod programu je schválenie programu bez nejakých úprav. Predpokladám, dobre. Ďalej druhý bod. Tlmočenie. Máme k dispozícii všetky jazyky, okrem estončiny, malčiny a chorvačiny. Ďalej tretí bod Pýtam sa, či môžeme schváliť zápisnicu zo schôdze z 10. októbra a 28. septembra. Áno. A ďalej pod 4 nášho programu. Európsky zbor Solidarity. Toto je proces, ktorý už prebieha istý čas. Spolupracujeme aj s výborom pre kultúru. Náš spravodajca e, zodpovedný za túto otázku je pán Bonfej a dávam mu hneď slovo. Nech sa páči. Grazie. È per me un e, piacere poter... Ďakujem. Je mi veľkým potešením približiť kolegom návrh stanoviska k Európskemu zboru Solidarity. Je to nová iniciatíva, ktorej cieľom je podporiť väčšie osvojenie si európskeho projektu u našich občanov e, s cieľom apelovať na solidaritu a taktiež poskytnúť e, mladým ľuďom možnosť získať praktické skúsenosti, ktoré budú môcť využiť v budúcnosti aj e, v osobnostnom rozvoji, aj profesionálne. V tomto procese bola prvá fáza, dosť nezvyčajne po ohlásení od komisie, teda po vyhlásení predsedu komisie, vychádzalo sa z 8 existujúcich programov vo fáze konzultácií s aktérmi. Koncom maja 2017 bol vytvorený ad hoc právny základ a návrh nariadenia, o ktorom teraz hovoríme, z toho vyplýva výbor pre kultúru, má na starosti gestorstvo. My vypracujeme stanovisko k tejto téme, pričom sa zameriavame na odbornú stránku, čo sa týka stažitov a tak ďalej. Podľa pravidla 54 máme výlučné právomoci na niektorých častiach eh, tohto návrhu. Vo všeobecnosti teda môžem povedať, že vítam túto novú iniciatívu, pretože zahrňa inovatívne prvky a môže oživiť európske programy v sektore dobrovoľníckej práce a tiež eh, to prináša výhody z hľadiska definície právneho rámca pre dobrovoľníkov, pre stážistov. Chcel by som zdôrazniť, že bude potrebné urobiť niekoľko úprav, aby sme jasne pokryli aj e, rozlíšenie medzi dobrovoľníkmi a stáčistami, najmä na úrovni mimovládok. Tiež sú tu rôzne záruky, ktoré sa týkajú zazeného zamestnávania a to snahe napraviť nedostatky, ktoré sú v texte. Európsky zbor Solidarity nesmie mať za následok e, žiadne narušenia fungovania trhu. Nechceme, aby dobrovoľníci boli využívaní na tie úlohy, ktoré by inak zahrňali platenú prácu. Výbor pre zamestnanosť sa tomu bude venovať podrobne. E, takzvaný efekt náhrady, keď sa dobrovoľníci využívajú na také úlohy, ktoré by boli inak plne platené, sa musí kodifikovať v nariadení a jednotlivé aspekty mm, takže z toho sa tiež budú musieť zaviesť do praxe ako záväzné a budú musieť byť súčasťou rámca zboru Solidarity. Bude to musieť byť časovo obmedzené, spojené s istými zárukami tieto pracovné úlohy musia byť plne v súlade s národnou legislatívou v oblasti práce, aby sa predišlo šíreniu e, prekernej práce z hľadiska pracovných dohôd a tiež e, opatrenia vzťahujúce sa na dobrovoľníckú prácu musia byť tiež e, k dispozícii zo strany neziskového sektora alebo aj verejných orgánov, tak aby ziskové firmy mohli tiež využívať eh, dobrovoľníctvo na zvýšenie kvality. Musí sa vytvoriť tiež priestor pre podporu zamestnanosti. Je to vynikajúca príležitosť na rozvoj dobrovoľníctva. Musíme tiež zaistiť plný prístup eh, neziskoviek eh, k tomto programu a tiež sa to musí dať dispozícii aj dobrovoľníkom. Nemôže e, to byť nastavené na potreby súkromného sektora. Čo sa týka spolupráce s jednými spravodajcami, mali sme aj v tomto prípade veľmi krátky čas dispozícií. Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu o zdieľanej zodpovednosti s výborom pre kultúru a to je priaznivé z hľadiska toho, aby sme sa dopracovali k čo najskoršiemu schváleniu. Musíme sa snažiť zamerať sa aj na aspekty stážistov a dobrovoľníkov. Myslím si, že doteraz spolupráca prebiehala veľmi dobre s gestorským výborom a som presvedčený o tom, že naše stanovisko výrazne prispeje ke snahe zadefinovať čo najsilnejšiu rokovaciu pozíciu parlamentu v snahe pripraviť sa na trialog s radou. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Thank you, Mr. Benify. Pán Bonifej. Pani Klune tu nie je. Dám teda slovo pánovi Rolánovi, ktorý ju zastupuje. Ďakujem pekne. Pani Klun sa ospravedlňuje, nemôže byť prítomná, ale ja by som v jej mene chcela predniesť stanovisko našej skupiny. Neskôr sa chcem poďakovať spravodajcovi za jeho stanovisko. Ako už spravodajca uviedol, aj kolegyňa súhlasí s tým, že tento zbor Solidarity je dobrou iniciatívou, ktorá ponúka mnoho príležitostí pre mladých ľudí z celej Európy. Kolegyňa sa domnieva, že táto iniciatíva sa dobre rozbehla už je zahrnutých 3500 eh, mladých ľudí do tejto iniciatívy. Dajme tomu, poskytli už pomoc pri príležitosti zemetrasenia v Taliansku, taktiež eh, Hlavným cieľom zboru Solidarity podľa kolegyne by malo byť eh, komunitárne začlenenie mladých ľudí do prejavu Solidarity aby to zahrňalo aj získanie nových zručností, bolo by to o to prínosnejšie, ale v žiadnom prípade by táto skúsenosť nemala nahrádzať zamestnanie ako také. Cieľom je dať príležitosť mladým ľuďom eh, ponúknuť svoje služby eh, komunite, tak aby boli prospešné pre celú spoločnosť a vďaka tomu tiež získať nové zručnosti a znalosti, ktoré budú môcť využiť neskôr v živote. Pani Klun ešte stále eh, je vo fáze analýzy pozmeňovacích návrhov. V každom prípade dobrovoľnícka práca a stážisti eh, v pomere 80 ku 20 je podľa nej dobre vyvážené. Návrh stanoviska spravodajcov, ktoré sa týka obmedzenia využívania dobrovoľníckej práce, eh, je podľa nej priateľný, ale taktiež by sme mali umožniť súkromným podnikom, aby mali možnosť využívať dobrovoľníckú prácu v spolupráci so sociálnymi podnikmi Jasná definícia oboch týchto kategórií bude potrebná. Podľa kolegyne, tiež sa kolegyňa domnievá, že e, rámec kvality a ďalšie e, aspekty v priebehu vypočúvania bude potrebné vyhodnotiť veľmi dôkladne spolu s komisiou. Taktiež je dôležité e, jasne zadefinovať tieto oba rámce a tiež sa chce kolegyňa poďakovať spravodajcovi aj ostatným tenevým spravodajcom za spoluprácu, ktorá doteraz prebehla a teší sa na ďalšiu spoluprácu v tejto téme. Ďakujeme. Pán Roland ďalej dostáva slova pani Žiťanská, ale nie je prítomná. Pýtam sa, či ju niekto zastupuje. Zastupuje niekto pani Žiťanskú? Nie, dobre. Takže pani Harkiny ďalšia. Nech sa páči. Ďakujem. Ospravedlňujem sa za to, že som prišla niečo neskôr. Ja som si prečítala návrh správy, návrh stanoviska, pardon, aj keď som si nemala možnosť vypočuť vaše vystúpenie dnes ráno. Môžem povedať, že to veľkej miery súhlasím s pozňacími návrhmi, ktoré ste predložili. Myslím, že budeme musieť e, veľmi dbať na to, aby sme oddelili možnosti prístupu a tiež musíme jasne rozlíšiť medzi prístupom pre dobrovoľníkov a znamencátov. Ešte predtým chcem však spomenúť, že už sa diskutuje o tom, či by sa mal vôbec e, sprístupniť e, aj e, faktor zamestnanosti. Nie je to to isté ako Európska dobrovoľnícka služba, je toto rozdelenie v pomere 80 k 20 a myslím si, že ak chceme zaistiť, aby bolo jasne rozlíšené dobrovoľníctvo a taktiež stážovanie, tak eh, si myslím, že výsledok môže byť veľmi prínosný. Ďalšia vec, ktoré sa sa venuje, sa týka verejných a súkromných organizácií tu sa spravodajca snaží vypustiť z textu možnosť, aby súkromné subjekty mohli využívať stážistov. Chcela by som to so spravodajcom podrobnejšie prejednať, e, aj keď chápem zhruba, o čomu ide, ale e, z viacerých dôvodov by som to chcela ešte podrobnejšie prejednať. Myslím si, že poprvé organizácie, ktoré sa zúčastňujú tohto programu, by platili stážistom. Myslím, že toto sú zdroje, ktoré by sme inak nemali k dispozícii a je tiež možné, možno aj pravdepodobné, že niektorí z tých, ktorí by mali záujem o e, stáž, by chceli pracovať aj pre súkromnú firmu. Ja som sa ešte definitívne nerozhodla, ako sa k tomu postavím. Ešte stále som ochotná o tom diskutovať, ale myslím, že ehm, si to bude vyžadovať ešte ďalšie diskusie. A tiež, e, či sa to zahrnie alebo nie. Ak sa rozhodneme to zahrnúť, musíme zaistiť, aby legislatíva bola napísaná tak, aby sa nemohli čerpať žiadne výhody pre súkromné firmy, ktoré budú využívať európske financovanie, ktoré by sa potom mohlo využiť na rôzne e, PR účely. Tiež podporujem spravodajcu v tom, že to musíme sformulovať trošku ráznejšie v otázkach e, pracovných miest a stáží. Dajme tomu, že by to malo byť založené na písomnej dohode, že by tam mali byť uvedené vzdelávacie um, ciele, cieľ prípravy. Nebudem to všetko tu rozvádzať. Je však dôležité jasne si uzrejmiť, čo očakávame. Ďalšia vec sa týka jednotného portálu. Myslím si, že toto je dobrý návrh. Je jasné, aký je cieľ, ale už teraz v tomto sektore sa odvádza veľký kus práce a chceme, aby akékoľvek návrhy neohrozili už e, doteraz vynaložené úsilie, pretože ak tento návrh má dobre v praxi fungovať, musí priniesť pridanú hodnotu z európskej úrovne k tomu, čo už e, sa v tomto sektore deje. A toho už naozaj veľa. Jedna z oblastí, v ktorých možno necelkom súhlasím so spravodajcom, alebo si to budeme musieť ešte prejdať, a síce ide o pozornicu návrh 18, tu sa hovorí o dobrovoľníctve, hovorí sa o mm, úvesku na plný úvezok, na častočný úvezok alebo vo voľnom čase. Neviem, či by to prinieslo pridanú hodnotu z európskej úrovne. Musíme to ešte podrobnejšie prejednať. Váš návrh 19 podporujem. Musíme sa snažiť, aby nevznikla možnosť nejaké výmeny pracovných miest. Zrejme si to bude vyžadovať trošku preformulovať v texte, ale môžeme si o tom ešte pohovoriť podrobnejšie. Myslím, že je tu mnoho dobrého v tomto návrhu a teším sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a ostatnými teňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujeme. Ak som to pochopila správne, Pán Hetman zastupuje pani Žitňanskú. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem bardzo pani przewodnicząca. E, jeśli koleżanki i koledzy pozwolą. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vyjadrím sa len stručne. Ja sa venujem tejto téme vo výbore regii zhodov okolností. Toto stanovisko je dosť rozumné z môjho pohľadu. Spravodajca odviedol dobrú prácu a do veľkej miery s ním súhlasím. Tiež podporujem myšlenku vytvorenia Európskeho zboru Solidarity na základe dobrovoľníctva ale tiež e, sa mi pozdáva koncept vytvárania pracovných miest. E, dosť ma zaráža, kam sa uberá táto diskusia. Niektorí by chceli totiž obmedziť, e, ba dokonca úplne zrušiť koncept stáží a pracovných miest v tomto sektore. Úplne. Podľa mňa toto je dobrý koncept, pretože týmto naučíme našu mládež solidarite, empatii. Ja solidaritu chápem aj tak, že musíme pocitovať aj voči mladým ľuďom, ktorí nemajú prácu na našom kontinente, akékoľvek koncepty, ktoré by sme chceli využiť na to, aby sme podporili našu mládež, budú musieť zahrňať veľmi konkrétnu dimenziu Každé jedno pracovné miesto, ktoré sa vytvorí v Európskej únii v tomto smere, sa totiž e, musí vyvážiť zlatom. Všetci, tí, ktorí sú tým postihnutí, musia mať pocit, že na nich myslíme nielen z hľadiska e, získavania nových zručností, ale tiež z hľadiska praktického využitia týchto zručností, ktoré už nadobudli. Vďaka tomuto novému nástroju budú môcť nájsť si prácu, možno úplne prvú prácu vo svojom živote. A to je naozaj dosť eh, zriedkavé na tomto kontinente. Chcel by som teda kolegov vyzvať, aby sa zamysleli nad Európskym zborom Solidarity ako formou eh, prejavy solidaritu tým mladým ľuďom, ktorí nemajú prácu v mnohých členských štátoch. Ďakujem. Thank you, Ďakujeme. Teraz kolega... Pardon, prepačte. Prepačte, pani predsednička, ešte. Ja nenahrádzam poslankyňu za EKR. Ja som z EPP. A pracujem na tejto správe vo výbore režimu. Now it's Mr. Pimienta. Prepačte, ale teraz hovorí pán Pimienta López. Ďakujem. Bol to teda malý, malý zmetok. Prepačte za to. A ja by som chcel povedať, že my máme veľké výhrady vo vzťahu k návrhu komisie a ja sa budem sústreďovať na návrh ako taký a nie až tak na návrh stanoviska nášho spravodajcu. Myslím, že sa tam potvrdzujú určité pochybnosti, ktoré sme mali v súvislosti s týmto návrhom. V iniciatíve, ktorú podporuje Eurofund, hovoríme o nevykázanej a podvodnej práci. A taktiež tam sa hovorí, sa tam hovorí o dobrovoľníctve a využíva sa to využia sa dobrovoľníctvo takým spôsobom, ako by sa nemalo. A myslím si, že prostredníctvom tohto návrhu tu máme jasné, jasne ukázané zámery. Práca zadarmo, práca bez odmeny a predstiera, že sme solidárni s mladými, ale nie sme. Máme určité rozdiely vzhľadom k tomuto programu, čo týka názorov, nesúhlasíme s tým, že EÚ sa zakladá na solidarite, pretože to nie je pravda. A pokiaľ si uvedomíme súčasnú krízu v EÚ, tak uvidíme, že toto že táto pramení práve z tohto nedostatku solidarity a sol, nedostatku solidarity voči chudobným, solidarity medzi krajinami. Takže máme výhrady voči tomuto programu, ako už som povedal, pretože neprináša žiadne novinky. Niektoré ciele, ktoré sú tam ovedené, už sú súčasťou iných európskych programov, napríklad Mládež v akcii, Erasmus+, mohli by sme hovoriť o ďalších programoch, ktoré už teda obsahujú takéto návrhy. Máme tu len taký nástroj, ktorý sa snaží zamaskovať s nejakou koncepciou solidarity, a ja by som chcela povedať, že tento návrh, alebo tento projekt, že o čo tu ide. Trochu mi to pripomína iné telesá, ktoré boli vytvorené aby zastupovali nejaké jednotné zmyšľanie, ale nezastupujú jednotné európske národy. Takže my máme určité pochybnosti, ktoré teraz deláme aj so spravodajcom. Myslíme si, že výbor pre zamestnanosť taktiež má mnohé obmedzenia, návrhy v súvislosti s kultúrou. Tam je to obmedzenie v súvislosti s týmto programom pre dobrovoľníctvo. Musia sa teda odstrániť určité odvolávky. Ja myslím, že by sme mali zajsť ďalej. My tu teda máme namietky voči návrhu komisie, ale navrhy spravodajcu vnímame už pozitívnejšie. Ďakujem. Pani Melan tu nie je. Pán Martin bude hovoriť za ňu. Máte slovo. <coughs> Merci, madame le président. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si cením to, čo pán Benifaj povedal vo svojom stanovisku ohľadom Európskeho fondu Solidarity, Európskeho zboru Solidarity. A cením si tie zabezpeky, ktoré chce prijať preto, aby poprvé chránil mladých a po druhé predovšetkým, aby nenechal tú iniciatívu na členské štáty, to nechcem tak povedať, ale aby trval na tom, aby pravidlá, pracovné právo a podobne členských štátov e, platili. To si myslím, že je veľmi zaujímavé. Je pravdou, že e, budovať solidaritu, budovať dobrovoľníckú prácu, budovať do, e, vol, vol, vol, e, dobrovoľnícke aktivity. To je všetko dobrý nápad. E, môžeme si myslieť, že komisia má dobrý nápad, to môžeme povedať. Ale myslím si, že pán Benify, bez toho, aby to priamo povedal, má podobné obavy ako my. Povedali to už ostatní, ktorí vystúpili dosť otvorene mimochodom Nejde však asi o to, pretože ide o mladých od 17 do 30 rokov. Ja mám pocit, že keď máte 30 rokov, už nie ste až tak veľmi mladí. Nejde tu skôr o to, ako, ako si zamaskovať, dúfam, že to nie je tak, zamaskovať e, čísla percenta nezamestnanosti. Nejde o to, aby sme našich mladých od 17 do 30 rokov zamestnali a možno na budúce to bude už 35 alebo 40. Nejde, mám strach, či nejde o to, že sa zneužije, využije práca, dobrovoľnícká práca, ktorá v končnom dôsledku nebude odmenená. Pán Benifaj veľmi citlivo reaguje aj na túto vec. Nejedná sa, o to vysvetľujú nám tu, že to je spôsob, ako nadobudnúť zručnosti a dostať sa do sveta práce. Áno, ale táto príprava, možno kvalifikačná príprava, bude potom akýmsi spôsobom certifikovaná, osvedčená? Je to neformálna príprava. Títo ľudia budú mať potom nejaký doklad, e, nejak v podstate potvrdenie o nadobnutnej praxi? E, môžu to pridať k životopisu, bude to mať nejaký prínos, nejakú hodnotu, niekto to ocení. Čiže to sú moje obavy. A nakoniec nejde, dúfam, že nejde, ale nejde o nejakú takú veľkú operáciu, komunikačnú e, aktivitu Európskej únie smerom k solidarite, dobrovoľníckej práci, na vysvetlenie toho, že táto Európska únia predsa len na, na niečo slúži? Ak je to tak, e, myslím si, že dať to na plecia mladých od 17 až 30 rokov to sú moje obavy a ja naozaj dúf. Musím povedať, že pán Benifaj spravil vynikajúcu prácu. Nehovorí to tak rovno ako ja, ale chce tú operáciu nejak e, tak usmerniť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Šojdrová dostane slovo. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj za predloženie správy a návrhov kolegu Benifeja. Návrh komisie počíta s tým, že Európsky zbor Solidarity bude pre mladých ľudí, aby sa mohli solidárne angažovať v oblasti dobrovoľníctva aj v oblasti pracovných skúseností. Takže toto sú dve také vetvy, ktorých mladí ľudia dostanú podporu, aby sa naprieč Európou mohli angažovať dobrovoľnícky a solidárne. Výbor EMPL sa bude viacej venovať profesnej oblasti a oprávnene chce riešiť otázky, ktoré v tej, otázk- v tej otázke profesných stáží máme. Bolo no už povedané, že tu hovoríme o tom, že sa to prekrýva s tým, čo už teraz sa robí v programe Záruka pre mládež a iniciatíva zamestnanosti mládeže. A tu je treba jasne povedať, že tento program nemá riešiť primárne zamestnanosť. A preto súhlasím s tými pozmenujúcimi návrhmi kolegu, ktoré predkladá kolega Benifej, teda obmedziť túto solidárnu činnosť na tú dobrovoľníckú solidárnu angažovanosť a získanie skúseností a angažovanie mladých ľudí. Myslím si, že týmto smerom či už jasného vymedzenia toho, že sa tu bavíme o dobrovoľnej, dobrovoľníckej praxi, alebo dokonca aj možnosť to vypustiť a toto bude navrhovať Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Výbor pre kultúru a vzdelávanie, kde ja som tieňovou spravodajkyňou, bude veľmi významne pozmeňovať aj tú časť, ktorá sa týka dobrovoľníctva, pretože chceme, aby Európska dobrovoľnícka služba nezanikla, ale aby bola jasne obsiahnutá v tej dobrovoľníckej časti. My nechceme pripustiť, aby tá veľká práca 20 rokov Európskej dobrovoľníckej služby, aby toto zaniklo, aby sa to vyhodilo do koša. Musia mať možnosť pokračovať. A bohužiaľ, Európska komisia vo svojom návrhu jasne hovorí, že na dobudnutia účinnosti nového nariadenia o Európskom dobrovoľníckom zbore by znamenalo, že by na území Európskej únie bola ukončená Európska dobrovoľnícka služba, takže by sa mala transformovať bez toho, že by bola premietnutá do názvov a do cieľov a princípov novej, nových zborov dobrovoľníctva. Takže výbor Kult sa bude silne zaoberať touto otázkou a pozmenujúcimi návrhmi v prospech dobrovoľníckej časti a iste radi podporíme návrhy, ktoré tu predniesol kolega Benifej. Ďakujem. Mnohé otázky, mnohé pripomienky. A teraz, pán Benifej, dostávate slovo a môžete sa vyjadriť. Sí, grazie, non voglio... Ďakujem, nebudem hovoriť príliš dlho, pretože e, už som tu predstavil hlavné princípy vo svojom úvode. Ja som si pozorne vypočul to, čo hovoria tieňoví spravodajcovia, ktorým chcem poďakovať za to, že takto konštruktívne prispievali k našej práci v rámci diskusií. Tu hovorili o tých najdôležitejších bodoch. No a vo všeobecnosti ja som spokojný, že oceňujete prácu, ktorá bola odvedená Viem, že sú tu naďalej určité rozdiely, ale som presvedčený, že dospejeme k spoločným riešeniam. Chcel by som dodať dve veci. Predovšetkým vo vzťahu k tomu, čo povedali dnešní rečníci. Pani Harkin, s ktorou budem špecificky pracovať na tejto otázke, chcel by som jej vysvetliť nasledujúcu vec. Nehovoríme tu o otázke verejno-súkromného charakteru, ale hovoríme tu o tom, čo bude dobrovoľné a to, čo bude prinášať prospech. Takže niektorí chcú, aby sa tam vylúčilo všetko, čo prináša určitý e, prospech, napríklad platená stáž, sú tu aj iné alternatívy a preto si myslím, že je dôležité nájsť nejaké riešenie, ktoré, na ktorom by sme sa všetci zhodli. Ďalej, pozmenujúci návrh 23 vo vzťahu k tomu, čo povedal pán Martin je tam špecifická odvolávka na otázku certifikácie. Toto je jedna zo žiadostí, ktoré nám zasielajú asociácie mládeže, aby sa to teda uznávalo. Chcel by som opäť poďakovať tieňovým spravodajcom za ich prácu za ich milé slova a som presvedčený, že pokiaľ budeme spoločne dobre pracovať, tak môžeme rozptýliť tieto rozdiely, ktoré sú medzi nami. Určite všetci sme odhodlaní implementovať tento projekt, ktorý je veľmi dôležitý. Ďakujem. Myslím, že máme čas na krátke vyjadrenie zo strany komisie. Kto sa ujme slova? Pán Ojbe, Ube. Alebo pani Vela? Áno, pán, ďakujem pani predsednička. Začnem ja. Som Fanhart zo generálneho pre kultúru a vzdelávanie a potom Max Uber, kolega sa vyjadrí k otázke zamestnanosti. Takže ďakujem za vaše pripomienky, za vaše stanovisko. Sme veľmi radi, že sa tak konala táto diskusia medzi nami, že sme si vás mohli vypočuť. Taktiež sme vďační, že dostávame príležitosť sa stručne vyjadriť. No a možno predtým, než poviem tie zásadné veci, tak by som ešte stručne sa chcela vyjadriť k dvom veciam, ktoré som tu dnes počula, ktoré by si možno zaslúžili stručné objasnenie. Poprvé, čo sa týka systému Európskej dobrovoľníckej služby. My skutočne taktiež veľmi oceňujeme prácu Európskej dobrovoľníckej služby a sme radi, že aj poslanci Európskeho parlamentu to vidia rovnako. Je pravda, že ten názov už sa nebude používať, ale toto neznamená, že chceme zahodiť 20 rokov dobrých skúseností s Európskou dobrovoľníckou službou. Práve naopak. Chceme využiť ich skúsenosti a naďalej pestovať ich aktivity alebo ich aj rozšíriť a to v rámci nového Európskeho dobrovoľníckého zboru. Čo sa týka validácie, otázka bola, či toto bude riadne validované a v článku 4, pripomínam, je explicitná odvolávka na toto, že tieto skúsenosti budú validované, samozrejme budú neformálneho charakteru, ale máme s tým určité skúsenosti. Môžeme využiť naše skúsenosti z Európskej, dobro, z Európskej dobrovoľníckej služby. A taktiež chcem pripomenúť, že tu máme odporúčanie ohľadom certifikácie a validácie neformálneho vzdelávania a že toto taktiež v členských štátoch pomôže uznávaniu skúseností získaných v tomto zbore. Takže ďalej. Ďalšie myšlienky, ktoré boli taktiež odrkadlené stanovisko pána Benifeja. Poprvé, je tu otázka nadnárodných národného a domáceho dobrovoľníctva vy navrhujete, aby to dobrovoľníctvo malo nadnárodný rozmer, aby to malo prednáhodnúť na európskej úrovni a taktiež hovoríte o tom, že by tam mohli byť urobené výnimky pre znevýhodnených mladých ľudí. Náš návrh taktiež obsahuje takéto stáže domáceho charakteru pre mladých ľudí. Nemusia byť ani znevýhodnení z viacerých dôvodov. Predovšetkým, okrem nadnárodných skúseností, samozrejme je záujem aj o skúsenosti v domácom členskom štáte. A toto je predovšetkým relevantné samozrejme pre znevýhodnených mladých ľudí, ale nie len pre nich. A nechceli by sme vylúčiť mladých ľudí, ktorí majú záujem a napríklad sa musia starať o nejakých rodí, závislých rodinných príslušníkov, pretože taktiež môžu byť solidárni a chcú sa pripojiť k tejto iniciatíve. Čo týka znevýhodnených mladých ľudí, možno sa im nie vždy bude takéto označenie e, bude páčiť, takže možno by sme sa nad tým mohli ešte zamyslieť, či to nejak zmeníme. No a taktiež by som sa povedať, že nie vo všetkých členských štátoch existujú národné schémy a bola by škoda mladých ľudí, vylúčiť alebo v Únii vytvoriť nerovné príležitosti v závislosti od toho, v ktorom členskom štáte žijú. Takže to, to je, čo sa týka toho, tých stáží v rámci domáceho členského štátu. No a ďalej diskusia o tom toho, ktoré organizácie sa budú môcť zapojiť. Vy vo vašom stanovisku, pán Benifej, navrhujete, aby sa tam urobil rozdiel medzi ziskovými a neziskovými organizáciami. Neziskové by sa potom mohli uchádzať o oba typy aktivít, o dobrovoľnícke a o zamestnávanie, ale tie ziskové potom nie. My súhlasíme s tým hlavným princípom, že tieto dobrovoľné miesta by nemali nahrádzať platené zamestnávanie. Toto je dôležitá otázka. Avšak, čo sa týka toho, ako chcete zaručiť, že to nebude diať, tak nahradzanie plateného zamestnania závisí od právnej formy alebo tej konkrétnej organizácie, od e, povahy toho pracovného miesta. Takže vidíme, že tam existuje určité riziko. Nechceme rozhodne podporovať nejakú neplatenú prácu, ale nechceme aby sa to dialo ani v nevládnych organizáciách. Takže tu máme iné opatrenia, ktoré už dnes fungujú v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, rôzna akreditácia, uplatňovanie grantov, aby sa zaručilo, že všetko to bude kvalifikované ako dobrovoľníctvo a že to nebude nejaká nezákonná neplatená práca. Po druhé, čo sa týka toho e, cieľa solidarity, tak vidíme, že sú tam rôzne právne formy a ich a v minulosti to bolo jasne definované. A teraz je to trochu roznorodejšie a možno trochu nejasnejšie. Vidíme, že sú veľké korporácie, ktoré vytvárajú nadácie. Na druhej strane vidíme malé organizácie, ktoré do určitej miery možno aj preto, že nemá dostatok fin- verejného financovania, že sa pridávajú veľkým korporáciám, aby možno prežili, aby mohli pestovať obchodné aktivity, aby kompenzovali tie verejné financie, ktoré už nemajú k dispozícii. Mali by sme byť opatrní, aby sme nespôsobili to, čo nechceme, aby sme neumožnili veľkým korporáciám a ich nadáciám, aby sa uchádzali o týchto dobrovoľníkov. Dobre, už končím. A na druhej strane, aby sme nevylučovali malé dobrovoľnícke organizácie, ktoré fungujú napríklad v rámci e, rôznych e, družstiev. Takže prepačte, viem, že mám už málo času, ale na záver chcem ešte povedať, že v rámci Európskej dobrovoľníckej služby máme už systém, ktorý umožňuje spoločnostiam byť súčasťou týchto aktivít. Myslíme si, že tento systém dobre funguje a my by sme ho radšej ponechali v platnosti a nevylučovali úplne ziskové organizácie, aby sme tým nespôsobili nejaký neželaný efekt. Prepašte, som hovorila tak dlho a teraz Max sa ešte pridá. Len na minútku, ja som z DG generality pre zamestnanosť, ktorý som sa chcel poďakovať za toto stanovisko, ktoré je veľmi dôležité v rámci interinstitucionálneho procesu. Samozrejme som veľmi rád, že podporujete ten zamestnanecký aspekt e, zboru Solidarity. To je jedna z noviniek tohto zboru v porovnaní s dobrovoľníckou službou a chceme ponúknuť mladým ľuďom širokú škálu nových príležitostí v týchto čaských časoch. Takisto by som chcel upozorniť na to, že všetci chceme zabezpečiť vysokú kvalitu e, ako sa tom diskutovalo, chceme sa vyhnúť tomu, aby sa nahrádzali platené pracovné miesta lacnou dobro, alebo dobrovoľníckou prácou zadarmo. Musíme zabezpečiť takisto, že napríklad aj stáže, napríklad aj na rade musia byť platené. E, tam v podstate by zaznievali silné hlasy, že stáže musia byť platené e, pravidlá pracovného času, minimálne, mzdy, to všetko sa musí vzťahovať na mladých ľudí, ktorí v rámci dobrovoľníckého zboru robia tú pracovnú, e, pracovnú zložku e, vaše príspevky sú veľmi dôležité do, tohto, do tejto diskusie. A ešte posledná vec ohľadom načasovania. Viete, to súčasťou spoločného vyhlásenia, takže malo to byť. Dotiahlo sa dokonca ešte tento rok. Niektorí z vás ste asi počuli, že včera na Korepere bola veľká podpora kompromisného textu, čiže na rade sme sa posunuli dosť ďalej. Predsedníctvo O dva týždne to dá na radu ministrov, takže sme radi, že sa veci posúvajú vpred aj tu v parlamente a dúfame, že sa dosiahne rýchla dohoda medzi dvoma výbormi, tak aby sme mohli začať čo najskôr s trialogom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kratučko, pripomienky spravodajcu, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ja by som chcela len doplniť na základe týchto početných postrehov komisie. Chcel som len zdôrazniť, že po mojom stanovisku ako spravodajca, a budem veľmi stručne hovoriť, ide o to, aby tieto programy mali pozitívny dopad, aby to bol akýsi model do budúcna aj pre iné časti, e, nielen čo sa týka dobrovoľníckej práce a tej obmedzenej profesnej práce. Chceme, aby to bolo lepšie ako existujúce programy a podľa mňa by to bolo lepšie, ak by sme rozlišovali nie na základe iných aspektov, ale jednoducho medzi ziskovými a neziskovými. Podľa mňa by sme nemali dať možnosť ziskovým organizáciám najímať dobrovoľníkov, pretože môžu platiť za stáže a riadnu prácu. A preto som navrhol takéto pozmenujúce návrhy, ktoré menia pôvodný návrh komisie. A Takisto, čo sa týka stáži alebo teda e, práce v domácom členskom štáte, ja chápem, o čo vám ide, ale nechcem odrádzať tie členské štáty, ktoré nemajú dobrovoľné miestne práce, e, aby to nerobili ani v budúcnosti, pretože my v podstate oni to nerobia, takže my im poskytujeme akýchsi zahraničných dobrovoľníkov a nechcem to obmedziť teda len na niektoré nezvýhodnené skupiny. Mali by sme zdôrazniť prínos EÚ, nemali by sme robiť veci, ktoré sa majú robiť na vnútroštátnej úrovni a ak to členské štáty nerobia, to je ich problém. Je to ich zodpovednosť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Lehota na pozmenujúce návrhy 15. november na poludnie a na 11. januára a 23. januára hlasovanie vo výbore kultúr, pre kultúru. Ďakujem pekne. Poďme na bod 5 nášho programu. E, zmeny výkona delegovaného nariadenia komisie ohľadom definície štandardných e, miera jednotkových nákladov, paušálnych platieb, výdavkov zo strany komisie smerom k členským štátom. A teraz dám slovo komisii pán Di Pietrantonio, vedúci útvaru. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým poslancom parlamentu za to, že ste nás pozvali na túto výmenu názorov. Je to dosť technická, ale dôležitá téma pretože sa jedná o zjednodušenie spôsobu, akým e, funguje Európsky sociálny fond, ako sa uplatňuje priamo v teréne. Súvisí to s uplatňovaním článku 14.1 nariadenia o Európskom sociálnom fonde. Je to článok, ktorý umožňuje komisii mať právomoc a prijať cez delegované akt e, zjednodušené alternatívy výpočtu nákladov. E, tieto zjednodušené alternatívy výpočtu alebo pre uhradenia nákladov jednoducho znižujeme, zľahčujeme e, administratívnu záťaž pre členské štáty a riadiaci orgány, aby nemuseli vykazovať skutočné náklady, posielať faktúry, ale môžu vykazovať na základe dohodnutej miery jednotkových nákladov, ktoré budú dohodnuté cez delegované akty a ktoré príjme komisia. Momentálne toto je už štvrtá zmena a tento nástroj bol pomerne úspešný aj vďaka Európskemu parlamentu, ktorý nás podporoval e, za posledné roky. Delegovaný akt môže bežne pokrývať celú škálu rôznych aktivít každého členského štátu, ktorý má záujem navrhnúť takéto zjednodušenú alternatívu vykazovania nákladov. E, spolupracujeme s členskými štátmi, čo sa týka týchto zjednodušených alternatív prezentácie nákladov, pretože tento delegovaný akt poskytuje členským štátom právnu istotu. Členský štát si môže byť istý, že môže použiť takúto zjednodušenú alternatívu vykazovania nákladov, takisto to poskytuje istotu aj účtovníctve a e, auditu. To znamená, takýto delegovaný akt zabezpečí to, že vzťah je medzi Európskou komisiou a členským štátom, čo sa týka auditu, a tam to končí. Členský štát môže samozrejme naďalej prijať ešte spôsob účtovníctva a to, ako náloží s príjemcom a aké požiadavky na výkazníctvo bude požadovať od e, príjemcov. Týka, môže sa to týkať rôznych aktivít, vrátane verejného obstarávania. Doteraz to bolo tak, že to vlastne celé začalo v roku 2015, bol prijatý delegovaný akt 2195, e, ktorý bol predložený a schválený 9. júla 2015. Právny nástroj je pomerne jednoduchý. V podstate to hlavný text e, sa nemení, e, čo sa týka rozsahu pôsobnosti typu aktivít, definícia zjednodušenia alternatívy vykazovania nákladov, čiastky a možnosti úprav samotného aktu. To sa nemení. Každou zmenou sa menia prílohy delegovaného aktu. To sú dosť pomerne technické e, prílohy. Pri prvom návrhu delegovaného aktu z roku 2015 e, sa dve prílohy e, týkali dvoch tzv. príkopnických krajín, Švedsko a Francúzsko pred požiadali zjednodušenú metódu vykazovania nákladov pre viaceré aktivity, viaceré operácie. Prvou zmenou v roku 2016, tuto je, sme zaviedli 5 jednotkových nákladov pre Českú republiku a dve jednotkové náklady, dva jednotkové náklady pre Belgicko. Potom bola druhá zmena ešte stále v roku 2016, 31. oktobra. A tu boli ďalšie jednotkové náklady pre Českú republiku a nové jednotkové náklady pre Maltu, Taliansko, Slovensko, Nemecko a Holandsko. Tu je tretia zmena, ktorá nadobudne účinnosť a bude zverejnená v úradnom vesniku budúci týždeň 15. novembra a nadobudne účinnosť o 20 dní neskôr. Táto zmena znamená k tomu, že počet štátov, ktoré používa zjednodušenú metódu vykazovania nákladov na 13, tu máme nové štáty Rakúsko, Litva, Polsko, Rumunsko, ako aj ďalšie zmeny už pre Českú republiku, Maltu, Taliansko a Slovensko. Tretia zmena obsahovala aj jednu zjednodušenú alternatívu vykazovania nákladov pre Švédsko zmenenými jednotkovými nákladmi pre prioritnú os 1 operačného programu pre Švédsko. Štvrtá zmena. No, nie, čo sa tu deje? Štvrtá zmena sa o tej chceme dnes diskutovať, e, o tej budeme mať dnes výmenu názorov a tá sa týka dvoch jednotkových nákladov pre Francúzsko a Švédsko a mm, jednotkových nákladov aj pre Nemecko a poprvýkrát aj pre Cyprus. Takže Cyprus tou štvrtou zmenou E, sa pripája do členských štátov, ktoré využívajú zjednodušenú metódu vykazovania nákladov a dostávame sa tak celkovému počtu 14 štátov. O čom sú tieto zmeny? Pre všetkým pre Švedsko. Máme problém, prepačte, e, premietanie prezentácie mm, má nejaké zádrhele. Takže tá zmena pre Švedsko je doplnkom tretej zmeny, kde komisia zabudla na druhú časť jednotkových nákladov pre prioritný os 2 operačného programu pre Švedsko Máme zmenu aj pre Francúzsko, čo sa týka e, iniciatívy zamestnávania mladých a týka sa zmeny miery, teda sadzby na osobu z 3600 eur na 6400 eur. Je to samozrejme opodstatnené nárastom nákladov pre špecifický prístup poskytovania podpory mládeže. Štvrtá zmena sa týka aj troch nových jednotkových nákladov, ktoré súvisia e, s Nemeckom a rozvojom tzv. inkluzívnych škôl. Týka sa to e, celej operácie e, Nemecku, ktorá celá prebieha v rámci systému zjednodušeného vykazovania nákladov a dva jednotkové náklady pre Cyprus, jeden e, E, pre e, aktivity e, školy a sociálnej inklúzie. Je to každodenná aktivita a mierna, denná miera pre tieto aktivity. A druhé jednotkové náklady sa týkajú vytvorenia a fungovania ústrednej administrácie pre poskytovania sociálnych dávok a tieto jednotkové náklady vychádzajú z mesačnej sadzby od Eh, odvodenej od mzdových sadzieb. Je to veľmi technické, ale mm, technické či nie, má to obrovské dopady. Znamená to skutočné zjednodušenie riadiacich orgánov a členských štátov, administratívne zriešenie. Doteraz sa to týka 14 štátov, to znamená asi 7 miliard Európs- výdavkov Európskeho sociálneho fondu sú uplácané, e, sú vyplácané takýmto systémom zjednodušeného vykazovania e, nákladov. Čiže to nie je nejaký experiment, je to naozaj e, skutočnosť v teréne, ktorá sa stále viac šíri a v programovacom období 2014-2020 sa to rozšírilo a chceli by sme ďalej toto využiť aj po roku 2020 to znamená v novom viatočnom finančnom rámci. Takže sme vďační parlamentu a práce na omnibuse, ktoré rozširuje takúto možnosť aj pre nariadenie ESF a v rámci e, všeobecných e, predpisov. Ďakujeme e, parlamentu za to, že podporil tieto predchádzajúce zmeny a že to podporí, dúfajme, aj v tejto ďalšej fáze zmien. Ďakujem pekne. Pán Perinsky požiadal o slovo. Áno, ďakujem pekne, ale veľmi stručne, aby som sa chcel poďakovať komisii za prezentáciu a mám pocit, že je vhodné hm, hovoriť o tom dnes práve z tých dôvodov, na ktoré tu bolo upozornené, že prax uplatňovania zjednodušeného vykazovania nákladov je veľmi dôležitá pre príjemcov a že je tu veľký záujem a som presvedčený o tom, že v našom výbore by sme sa mali snažiť podporiť ďalšie uplatňovanie tejto alternatívy. Chcel by som požiadať zástupcu komisie, čo si myslí o tom, či by nebolo vhodné ísť trošku ďalej aj pri práci na omnibuse ktorá sa takisto, práca na omnibuse, sa rovnako týka aj článku 14 nariadenia Európskom sociálnom fonde. Ak sa nemýlim, diskutovalo sa o tom, že by tam mal byť vložený text, ktorý je ako si krížovou odvolávkou a ktorá má eventuálne pomôcť potenciálnom príjemcom nájsť ten text v inom nariadení, nie v nariadení Európskom sociálnom fonde, tak aby sa dočítali, aké podmienky platia pre uplatňovanie alternatívy zjednodušeného vykazovania nákladov. Čiže myslíte si, že by bolo priamo v texte lepšie uviezť jednu vetu, tak aby v podstate všetci vedeli, že tento článok sa bude konkrétne meniť. Ďakujem. Kto? Kto sa chce vyjadriť? Pani Harkin a potom komisia sa pokusí zareagovať na priamu otázku pána Pirinského, a najprv pani Hankin. E, e, ďakujem pekne. E, kolega ma požiadal, aby som povedal, že čo sa týka týchto technických, jednoduchých pozmeňujúcich návrhov. Ďakujeme za vysvetlenie, ktoré ste nám poskytli. My naša skupina v tom nemá, s tým nemá žiadny problém a sme radi, že Cyprus je novým prírastkom do zoznamu krajín, ktoré využívajú túto metódu. Mám jednu otázku, ktorú teda on má jednu otázku. Aký typ údajov predkladajú členské štáty, tak aby ste vy potom mohli vypočítať tú zjednodušenú alternatívu? a prehodnocujete to niekedy sami od seba, robíte to pravidelne, bez toho, aby členský štát do toho vstupoval. A ešte posledná osobná pripomienka, som veľmi rada, že 50 členských štátov využíva zjednodušenú metódu vykazovania nákladov, pretože to je naozaj e, veľmi veľké krátenie byrokracie. A ďalej sa pýtam, či je tu pravdepodobnosť, že početné ďalšie členské štáty či naznačili záujem o využitie tejto metódy alebo nie. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže môžete sa pokúsiť odpovedať na otázky. Ďakujem pekne za vystúpenie aj za otázky poslancov, europoslancov. Ja najprv zareagujem na otázku pána Pirinského. Posledný trialog aspoň teda s výborom EMPL a s radou a samozrejme toto je súčasťou tej legislatívy, ktorá, e, na ktorej sa pracuje a ktorá doteraz v rámci trialogu bola dohodnutá. Samozrejme nás to teší, pretože mm trialógy sú zamerané, ako som povedal, nielen na to, aby e, obsahovali zjednodušené metódy v rámci Európskeho sociálneho fondu a od samého začiatku, ale aby sa to rozšírilo na celou v podstate všetky štruktúrálne investičné fondy, aby všetky fondy e, zaznamenali zásadné zjednodušenie priamo v praxi v teréne. Čiže tu môžem len potvrdiť zo strany komisie náš pozitívny prístup k úspechu diskusí v trialogu. Čo sa týka otázky pani Hašvort čo, a údajov, Členské štáty nám poskytujú historické údaje, takže zjednodušená, alternatíva zjednodušeného vykazovania nákazov nie je úplne arbitrárna, naozaj vychádza z tzv. proxy nákladov eh, vychádzajúcich z historických údajov, ktoré zauditovali členské štáty za účasti našich auditorov. Takže v podstate skôr, ako sa niečo premietne do delegovaného aktu, máme záruky, Eh, v tom, že tieto dáta naozaj sú reprezentatívnou vzorkou skutočných nákladov a môžu nahradiť skutočné náklady. To je to veľké zjednodušenie. To je jeden prístup. Zavedol som spomenúť ešte jeden prístup, ktorý sme zaviedli eh, v tretej zmene delegovaného aktu. Poprvýkrát sa vtedy vytvoril zjednodušená alternatíva vykazovania nákladov na úrovni EÚ pre výdavky v školstve tu je ten prístup iný, pretože to vychádza z údajov Eurostatu participantov, účastníkov na rôznych úrovni vzdelávania, e, tzv. ISCAT úrovne a jednotlivé náklady pre úrovne ISHED opäť poskytujú členské štáty a zverejňuje ich Eurostat. Takže máme tabulky špecifické pre jednotlivé štáty s pomermi nákladov, ktoré členské štáty môžu použiť. Nemusia, ale môžu použiť dobrovoľne, ak to vnímajú ako zjednodušenie ich práce a ich prístupu. Áno, sme na 50% členských štátov, ktoré využívajú túto metódu, ale tu stále väčší záujem tých 50%, ktorí to už používajú, stále sa to navyšuje, vždy pridávajú nové typy nákladov, pretože tam vidia príležitosť zjednodušenia, ale aj záujem od iných členských štátov, ktoré ešte nie sú e, v tejto lige doteraz a ktoré preukazujú stále väčší záujem. Máme dosť proaktívny prístup, pretože my oslovujeme členské štáty a vysvetľujeme, poskytujeme podporu vďaka kolegom. Jeden z nich je po mojej pravici, aby mohli zrealizovať tento prístup zjednodušenia. Takže sme optimisti, veríme, že v budúcnosti sa to uplatní ešte viac. Náš odhad je, že asi do roku 2020 asi 35 Európskeho sociálneho fondu sa bude vyplácať cez zjednodušenú alternatívu vykazovania nákladov, čo je e, veľmi pozitívne aj pre nás, aj vzhľadom na budúci viatočný finančný rámec. Thank you. Thank you. Ďakujeme pekne mi vám. Časový e, plán je nasledovný. Námietky v rámci výboru zamestnanosti sa môžu prednášať do 13. novembra a lehotá na e, vyjadrenie stanoviska rady a ich námietok. Keď sa požiadalo predĺženie lehoty, tá vyprší 20. decembra. Týmto sa môžeme dostať k ďalšiemu bodu nášho programu. A síce ide o bod, ktorý súvisí e, so včerajším veľmi živým stretnutím e, v kontexte platformy na riešenie problému nedeklarovanej práce. Myslím, že to bolo zaujímavé podujatie, veľmi užitočné podujatie. Teraz to máme možnosť prejednať aj v rámci výboru. And I'll start by giving the floor Uh, uh, Dala by som slovo našim expertom najskôr. Pán Korel za komisiu tu nie je. Začneme teda tým, že dáme slovo pánovi Yves Kaldesovi, ktorý je francúzským delegátom a spolupredsedom platformy. Nech sa práči. Máte slovo. Merci, madame la présidente. J'espère que... Ďakujem pekne. Verím, že pán zastupca komisie príde. My sa pokúsime priblížiť rozpočtové aspekty a tiež fungovanie platformy. Teda tomu sa bude venovať on a ja som mal v pláne hovoriť skôr o prvých analýzach z pohľadu našej kancelárie a taktiež z pohľadu Francúzska. Aby som vám trošku približil kontext, približil by som teda doterajšiu analýzu fungovania platformy a taktiež eh, výzvy, ktorými je vystavená platforma. Ja ako spolupredseda a zástupca Francúzska som 5 rokov predtým, než som ujal tejto funkcie, ktorá je na čiastočný úvezok a je to dobrovoľnícka, som pôsobil ako predružný riaditeľ na generálne riaditeľstve pre prácu vo Francúzsku a tam sa spustila reforma inšpekcie práce vo Francúzsku, najmä aby sme zefektívnili oblasť boja proti nelegálnej práce tým, že sa vytvorili špeciálne jednotky na úrovni Európskej únie, ktoré sa tomu venujú, tiež sa prispôsobili pravidlá, aby boli efektívnejšie v tejto oblasti. Odkedy eh, som odišla z tejto funkcie pred rokom, eh, na tele zastupujem Francúzsko ako zastupca orgánu pre sociálne veci. E, čo sa týka teda činnosti platformy, tá pozostáva z predsedu a z dvoch spolupredsedov. Kolega Luis Renars, Renars Luis z Lotyšska sa tiež spolu so mnou zúčastňuje práce predsedníctva spolu so sekretariatom komisie. Pracujeme v úzkej spolupráci. Chcel by som zdôrazniť tiež kvalitu našich vzťahov medzi komisiou a spolupredsedami naša úloha nie je len doplnková. Všetky naše vyjadrenia a návrhy sa zohľadňujú aj pri rozhodovaní platformy. Stretávame sa pravidelne aj e, fyzicky, taktiež sa stretávame aj prostredstvom telekonferencií. Telefonujeme si pravidelne, aby sme priebehu celého roka sledovali priebeh e, rozmenutých programov. Čo sa týka výsledkov, tejto platformy. Myslím, že je potrebné to vnímať v kontexte prieskumu spokojnosti, ktorý platforma vykonala v radoch svojich členov, či už išlo o sociálnych partnerov alebo e, titulárov e, v období leta 2017 sme e, rozoslali dotazník 28 odpovedí, sme dostali, pričom 23 bolo členských štátov Otázky, ktoré sa kládli, sa týkali najmä toho, aké problémy pomáha platforma riešiť a tiež aká misia je spojená s touto platformou po niekoľkých mesiacoch fungovania. Respondenti sa domnievajú, že platforma e, sa blíži k svojim cieľom, pretože 43 respondentov sa vyjadrilo, že sa domnievajú, že tieto výsledky sú dobré alebo veľmi dobré a 46% sa domnieva, že pokrok je iba mierny. Teda povedal by som, že globálne máme relatívne dobré výsledky. Keď sa pozrieme konkrétnejšie na jednotlivé témy, ktoré sa zameriava platforma, neskôr Téma, ktorá je spojená s najvyššou spokojnosťou, je výmena osvedčených postupov medzi členskými štátmi, ale taktiež výmena um, pracovných postupov medzi rôznymi organizáciami a taktiež táto výmena postupov je veľmi produktívna pre všetkých z nás. Vďaka tomu lepšie chápeme, ako kolegovia pracujú a tiež ako sa venujú témam a môžeme sa tým nechať inšpirovať. Ďalej Druhá vec, v ktorom členovia vyslovili spokojnosť, je posilnenie kompetencií experti, ktorí vystupujú eh, a taktiež, ktorí sa angažovali v štúdiách a sú vysoko kompetentní. A vďaka tomu a eh, máme lepšie poznatky aj o fenoménoch eh, zo členských štátov a taktiež lepšie dokážeme zanalizovať aj e, situáciu v našich vlastných členských štátoch, každý z nás. Tam, kde bola spokojnosť taká miernejšia, to sa týkalo dopadu platformy na schopnosť jednotlivých orgánov a aktérov zlepšovať ich efektívnosť teda máme za sebou zatiaľ iba niekoľko mesiacov fungovania, je to preto pochopiteľné, taktiež čo sa týka schopnosti platformy posilniť konanie každého členského štátu. Aj toto do veľkej míry súvisí s vlastnou zodpovednosťou každého členského štátu. Prečo teda členovia sa domnievajú, že platforma je užitočná Dôvod, ktorý sa najčastejšie uvádzal, sa týkal získavania nových zručností. 93% sa vydalo v tomto zmysle a taktiež objavovanie fungovania veci v iných členských štátoch, v legislatívnych procesoch a podobne. Aj toto zvyšuje spokojnosť užívateľov. Taktiež kolegovia si veľmi cenia, že majú možnosť diskutovať s kolegami o témach, ktoré sa týkajú pracovných e, metód. A tiež prebiehajú plenárne schôdze, máme rôzne tematické dni, vďaka ktorým e, aj teraz aktuálne prebieha jedno takéto podujatie, e, na ktorom si môžeme vymieňať skúsenosti a diskutovať o prioritných témach. Čo sa týka zástupcu každého členského štátu v platforme, tu môžeme skonštatovať, že zástupca je lepšie posunúť informácie, platformy svojim interným organizáciám, orgánom, tým, že vypracúva správy, zápisnice a o niečo menej dobre to funguje s ostatnými orgánmi v iných členských štátoch. Zatiaľ teda naozaj sa musíme snažiť o zlepšenie v tejto oblasti z hľadiska toho, čo sa robí v rámci platformy. Teraz, čo sa týka dopadov, ktoré vidíme, poprvé, členské štáty uvádzajú, že vďaka platforme sa nadvezujú kontakty s ostatnými členskými štátmi, aby sa mohla spustiť spolupráca, výmena postupov alebo rôzne kontrolné postupy. 61 odpovedalo Um, kladenie na túto otázku a ostatné krajiny sa vyjadrili, že v najbližších mesiacoch by mohli k tomu pristúpiť. Je jasné, že sa rozpoznatí vyjadrili aj v tom zmysle, že vďaka platforme dokážu zefektívniť svoju prácu na úrovni svojho členského štátu. Napríklad v prípade Francúzska došlo k takejto e, výraznej pozitívnej zmene a ak by som to mal zhrnúť na záver, keďže času je málo, z hľadiska výmeny, skúseností, poznania, taktiež e, zlepšenie vzťahov medzi členskými štátmi, najmä v tejto konkrétnej oblasti. Platforma v priebehu niekoľkých mesiacov už e, plní tieto ciele. Máme ešte teraz pred sebou e, zvyšovať nadvezovanie spolupráce priamo v teréne a taktiež snažiť sa podporovať cezhraničnú spoluprácu aj na cezhraničnej, pardon, denodennej báze. Myslím si, že inštitucionálny rámec, platformy a tiež inštitucionálny rámec európskej úrovne trošku komplikuje e, túto denodennú spoluprácu, dajme tomu e, Máme e, rôzne prekážky legislatívnej povahy, rôzne iné povahy, ktoré stiažujú tieto procesy a taktiež e, sa potýkame s ťažkosťami hľadiska rigidity e, fungovania systémov, zadávania verejných zakázok a podobne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Nepovedala som vám na úvod, že ste mali 5 minút dispozície každý z vás. Máme totiž mnoho bodov ešte na programe. Teraz dám slovo pánovi Jordi Korelovi, ktorý je riaditeľom pre pracovnú mobilitu na úrovni Európskej komisie a tiež je predsedom tejto platformy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ospravedlňujem sa za to, že som prišiel o niečo neskôr. Zdá sa, že sa sprísnili kontroly na vstupe a proti tomu, čo som si pamätal z minulosti, myslím, že kolega Iv už povedal väčšinu z toho, čo by sa povedať mala v tomto kontexte komisia vníma túto platformu ako úspech. Diskusie s parlamentom a s radou, aj keď v tomto by možno pán Pirinsky bude protirečiť, myslím, že diskusie boli konštruktívne, neboli vždy jednoduché, ale myslím, že napokon sa nám podala dobrocovať sa k nástroju, ktorý je funkčný a ktorý naozaj v praxi funguje. Čo sa týka zloženia platformy, tejto platforme predseda komisia, máme dvoch spolupredsedov z členských štátov. Myslím, že to je dôležité. IF a Lenar sú teda spolupredsedovia a taktiež eh, je vymenované predsedníctvo a tým je zistený prístup k plénu. Ďalej, čo sa týka povahy pôvodu zástupcov členských štátov, to je rozmanité. Máme zástupcov z daňových úradov, z pracovných inšpektorátov a podobne. Teda tu je naozaj veľká rozmanitosť. A ešte, aby som nezabudol, aj odbory sú zainteresované aj sektorálne, aj na úrovni Európskej únie. Aj vďaka tomu je platforma eh, funkčnejšia. Teraz by som stručne priblížil eh, dejný vývoj z tohto roka. Z počiatku eh, boli isté úvodné problémy, museli sme vytvoriť platformu, museli sme prijať rokovací poriadok, museli sme si zvoliť predsedníctvo. A trvalo to menej času, než sa očakávalo. Myslím, že Najviac by som chcela vyzdvihnúť ochotu všetkých členov platformy. Domnievajú sa totiž, že platforma je e, službou pre nich, je k dispozícii celá škála rôznych služieb, ktorú členské štáty môžu využívať. Aj sociálni partneri rovnako to môžu využívať, aby sa presadzovala agenda boja proti nedeklarovanej práci. Nedeklarovanej práci. Veľmi rýchlo sa nám podarilo prijať, vďaka tomu, že máme veľmi flexibilný štýl práce, Prijali sme e, pracovný plán, ktorý je veľmi ambiciózny, ale zároveň veľmi pragmatický. Namiesto toho, aby sa to prejednávalo priamo v rámci pléna, vytvorili sme pracovnú skupinu. Tam boli zastupcovia odborov, niektorých členov a, a na úrovni pracovnej skupiny sa vytvoril prvý návrh, ktorý nebol prijatý, ale prejednaný na úrovni platformy. Myslím, že to je tiež dôležité tento pracovný program teda zohľadňuje všetky záujmy všetkých členov platformy. Po roku fungovania, bez toho, aby som sa snažil um, samozrejme to maľovať príliš rúžovo, môžeme povedať, že je na mieste istá spokojnosť s tým, čo sme doteraz dosiahli. Čo sa týka pracovného programu, do budúcna sú tu um, dve prioritné osy. Jednak spolupráca, vzájomné poznanie a taktiež zvyšovanie povedomia. To sú naozaj navzájom prepojené osy. Ešte by som povedal, že jedna z vecí, ktoré sa dosť ťažko merajú, aj keď to bude dosť rozhodujúce eh, z hľadiska vyhodnocovania dopadu platformy, a týka sa to zmien na vnútoštátnej úrovni. Vidíme, že v mnohých členských štátoch, aj keď nie úplne vo všetkých, je prístup k nedeklarovanej práci dosť fragmentovaný. IV nemá prístup k informáciám, e, ktoré majú k dispozícii, dajme tomu jeho daňové orgány. A to je trochu problém. Nie je to len európsky, ale aj národný problém. Ak sa nám podarí postupne, pomaly zaistiť, aby členské štáty lepšie mohli spolupracovať na národnej úrovni, aj na medzinárodnej úrovni, ale predovšetkým na národnej úrovni, ak sa nám podarí zaistiť, aby členské štáty e, zaujali holistickejší prístup, aj to by bolo veľkým prínosom. Ak sa to podarí, bude to veľký milník. Ešte by som toho mohol povedať veľmi veľa, ale chápam, že e, času je málo. Jednak aj preto, že som meškal, ale aj preto, že už som vyčerpal svojich 5 minút. Mm, vôbec eh, nevadí, že ste prišli o niečo neskôr. Eh, s veľkým potešením sme si vás vypočuli, aj pána Kaldesa, aj vás. Eh, pán Karol, teraz by som chcela privítať skupinu návštevníkov na pozvanie pána Perinského. Ten si pozval skupinu návštevníkov 30 zástupcov zo strany socialistov z Bulharska, z rôznych regiónov Bulharska. Ide o študentov, pracovník, e, právnikov, administratívny personál a tak ďalej. Všetkých srdečne vítame a dúfam, že sa, nám naš, vaša, že sa vám naša schôdza bude páčiť. Teraz dávam slova pani Lič, ktorá zastupuje ETUK a je tiež členkou tejto platformy o nedeklarovanej práci. Ďakujem. Moja prvá práca bolo čašníctvo, bola som ešte na škole každú sobotu. A bola to tak trošku pekarnička, tak trošku kaviareň. O štvrtej sa menila pokladňa za každým a vždy večer o 6.30 7 som si spokladne vybrala svoju mzdu a odišla som že či svoj zvyčajný život 16-ročného dievčaťa, to bolo naozaj veľmi dávno, ja už e, som po 50 a som skôr sklamaná, než prekvapená, že ešte stále je presne toto problém v niektorých členských štátoch. Je množstvo problémov v kontexte nereklamovanej práce, o ktorých vieme a tiež sa zhodneme na tom, ako by sa to malo riešiť. Je to veľmi zastaralé, veľmi dobre známe, ide e, o, o šírenie dobrých, úspešných stratégií, ako sa proti tomu postaviť. V Belgicku máme vynikajúci príklad eh, inšpektorátu práce a síce pokladňa čiernej skrinky, ktorá nie úplne znemožňuje takéto konanie, ale dosť eh, výrazne to stiažuje. Myslím, že to je prvý úspech platformy, práve schopnosť eh, posúvať si navzájom informácie, úspechy, tak aby sme nemuseli všetci osobitne za seba na novo vynaliezať koleso. Z diskusí tiež vyplynulo, že mnoho toho, čo sa týka nedokladovnej práce, je veľmi sofistikované a do veľkej miery to vyplýva z legislatívy EÚ. Vytvárajú sa prekážky pracovným inšpektorátom, aby robili svoju prácu. Myslím, že to bude významnou súčasťou našej práce najmä keď sa pustíme do prejednávania úlohy nových pracovných orgánov, aké nové nástroje, stratégie budú potrebovať aj tieto inšpektoráty, aby mohli bojovať proti nevhodnému využívaniu, neželanému využívaniu um, mnohých aspektov legislatívy EÚ. Napríklad zamestnávateľia uh, zdôvodňujú ochranu údajov, uh, prečo nie je možné E, šetriť niektoré veci na úrovni inšpektorátu práce. To nikdy nebolo predsa zámerom pravidel na ochranu súkromia. Veríme, že sa nám podarí dopracovať sa k odporúčaniam. Veríme, že aj s vašou pomocou sa dopracujeme k lepším nástrojom. Európsky parlament vždy podporoval Európsky pilier sociálnych práv. Tento pilier sa ojedne dlho bude predávať v Gotenburgu a my budeme očakávať akčný plán, aby sa to dostalo do praxe. Akčný plán sa bude týkať stanovania cieľov a tiež vytvárania nových práv. Jedným, jedným z týchto cieľov, o ktorých budeme žiadať, je vo všetkých členských štátoch vytvorenie jednotného inšpektorátu práce na každých 10 tisíc pracovníkov. Takže toto nás požiadala Medzinárodná organizácia práce a potom sa podpísali všetci členské štáty, vlády. Takže prosím, buďme priekopníkmi v tomto v rámci Európskeho sociálneho piliera. Pretože jedna vec, ktorú hovorí každý výskum ohľadom práce, čo e, mení chovanie ľudí. Tá pravdepodobnosť, či ich pri, tom, pri niečom chytia. Toto sa vzťahuje na všetko. Na, unika, na daňové uniky, na vraždy, Takže kedy sa ľudia začnú správať ináč, keď sa boja, že ich pritom niekto chytí. Takže takto je treba e, postupovať, zaručiť dosotok pracovných inšpektorov a kontrol. Ďalšia vec. My tu budeme hľadať u vás podporu. Napríklad, čo týka revízie smernice, aby sa tam zahrnuli opatrenia, ktoré by spôsobili, že online platformy budú zodpovedné za svojich pracovníkov, pretože tam môžeme urobiť obrovské zmeny. Môžeme ukončiť tento neustalý zmetok v súvislosti s online platformami, kde oni hovoria, títo ľudia pre nás v podstate nepracujú, toto je len e, v podstate hospodárstvo zdieľania. Takže áno, z pohľadu odborov platforma pre nedeklarovanú prácu bola úspešná a skutočne dobre zmenila podmienky pre pracujúcich. Ďakujem. A teraz slovo dostáva pán Tam za Business Europe a taktiež tiež členom platformy. Áno, ďakujem za Tak ďakujem za vaše pozvanie. Určite ste to dobre popísali na jeho vašom pozvaní, o čo tu ide. Bol zaznamenaný obrovský pokrok v rámci tejto platformy, ale zároveň sú tu ešte naďalej určité výzvy, ktoré potom sa odzrkadľujú aj v tých úlohách, ktoré nás čakajú. Tak práca bude veľmi komplikovaná, takže by som chcel zdôrazniť, ktoré veci sú pre nás takými najväčšími výzvami a Jordi už o tom hovoril. Je tu tá vec, že mnohé úrady už pracujú na tejto problematike boja proti nevykazanej práci. Máme tu otázku inšpektorov práce, bezpečnosti pri práci. Máme tu účasť orgánov štátnej ochrany, je to na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Sú tam sociálni partnery, všetci títo, všetky tieto strany musia spolupracovať a od toho sme naďalej vzdialení. Takže musíme zaručiť, že táto platforma bude koordinovať všetky tieto strany, aby spoločne pracovali. Dám vám príklad. Nedávno sme na platforme zorganizovali dobrý seminár ohľadom kolaboratívneho hospodárstva a teda v tejto súvislosti e, ohľadom boja proti deklarovanej práci. No a úrady, daňové úrady boli tuto najaktívnejšie v tejto oblasti. Takže inšpektory práca a tak ďalej, tí stali trochu e, bokom, ale daňové úrady tie tam boli najaktívnejšie. Takže tuto máme ďalší príklad toho, že je treba, aby rôzne strany spolupracovali. Ako povedala Esther Lynch, prístup k údajom, prístup k údajom zo strany úradov, toto je dôležitá vec. V mnohých členských štátov naďalej je situácia neuspokojivá z rôznych dôvodov. Takže platforma na to musí pracovať. Musíme zistiť, čo to dá nejak zlepšiť. A ďalej, čo hovorila Ester, platforma vytvorila príslušnú pracovnú skupinu na riešenie týchto otázok. Máme tu teda jednu z týchto otázok, prístup k údajov. Na tejto otázke taktiež pracujeme, je veľmi dôležitá. A ďalej. Bohužiaľ, sa to volá Európska, Európsky pracovný úrad, pretože tu máme v podstate pracovné alebo inšpektoráty práce, ktoré sú tu najaktívnejšie a netýka sa to viacerých e, iných oblastí. Takže je dôležité, aby sme tu mali všetky relevantné úrady, ktoré budú spoločne vyvíjať úsilie. Toto je jedna zásadná vec. A ďalšia vec, a prepašte, že to tu hovorím, keď tu s nami sedí mnoho politikov, ale je veľmi dôležité naďalej ponechať nejaké politikárčenie mimo platformu. Toto je veľmi dôležité. Všetci tí, čo tam sedíme, chceme bojovať proti vykázanej práci, pretože toto je, taktiež znamená nekalú hospodárskú súťaž. Takže toto je pozitívny bod, pretože áno, je to komplikované. Nepodarí sa nám všetko presadiť zajtra, bude to trvať ešte mnoho rokov, bude musieť na tom pracovať, ale všetci máme, všetci sledujeme rovnaký cieľ a myslím si, že pokiaľ budeme všetci na tom pracovať, tak dosiahneme e, to, čo chceme dosiahnuť. A teraz som ani nevyužil svojich celých 5 minút. Ďakujeme. Áno, toto je určite spoločný záujem všetkých nás. A teraz odozdám slovo pánu Pirinskému, ktorý je spravodajcom. On ako prvý spustil tento proces, ktorý vedol k tomu, že máme platformu pre nevykázanú prácu. Máte slovo. Ďakujem, veľmi ocením, že máme túto diskusiu. Chcel by som povedať, že sme tu spoločne so všetkými temnými spravodajcami že skutočne to bolo skupinové úsilie, ktoré sme vyvinuli. A z pochopiteľných dôvodov budem hovoriť po bulharsky. Ďakujem predovšetkým. Chcem privítať hosti z Bulharska. Ďakujem, že ste sem za nami pricestovali. Bola to veľmi komplikovaná cesta, pretože ste museli vyraziť um, pár sa na cestu dnes ráno. Takže teraz k tejto téme. pár stručných pripomienok. Myslím, že ste mi dali len dve minúty, takže musím hovoriť stručne. Myslím, že dosť jasné, že vytvorenie tejto platformy bolo pozitívnym krokom, pretože mm, pôvodne tu boli aj určité pochybnosti o to, či potrebujem platformu alebo nie. Po druhé, nevykázaná práca alebo nedeklarovaná práca toto je taká problematika, ktorá má viacero aspektov, tento pojem. Takže potom potrebujeme skutočne expertné stanovisko. Po tretie, urobili sme vedomé rozhodnutie používať pojem tackling, bojovať proti nevykázanej práci. Toto samozrejme zahrňa sankcie a taktiež že vyzývame k tomu, aby nevykázaná práca sa premenila na vykázanú. No a Esther Lynch, vy ste hovorili o tom, že ľudia sa začnú chovať ináč, pokiaľ sa boja, že ich pri ich činnosti niekto prichytí. Áno, myslím si, že určite by sme to mohli sa na to pozrieť aj z pozitívneho pohľadu, že pokiaľ je všetko v poriadku, tak nemáte motiváciu sa chovať určitým spôsobom. No a čo týka tejto platformy, tam máme rôzne záujmy zastúpené, odbory, podniky, štátne inštitúcie aj Európska komisia, ktorá tam hrá dôležitú úlohu. No a preto, bo takto sme si predstavili platformu, keď sme na nej začali pracovať že mala bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu, proti nekalej konkurencii, že by mali byť platené príslušné dane. Na v neposlednom rade, ako už povedali aj kolegovia, táto platforma veľmi intenzívne pracuje a jednou z víziev, ktorým čelí, je, že musí preukazovať výsledky v rôznych členských štátoch, v rôznych problematických sektoroch. Takže toto je hlavná úloha. Pani predsednička, na záver by som chcela povedať, že by sme mali s platformou zostať naďalej v kontakte. Vy ako predsednička možno taktiež. A potom možno o rok uvidíme, čo sa ten rok udialo v rámci svojho mandátu potom táto platforma dospeje k určitým e, záverom, tie sa potom pretavia do ďalších rozhodnutí. Takže by som chcela vyzvať túto novú pracovnú skupinu vo vzťahu k Európskej pracovnej kancelárii, o ktorej ste hovorili, aby o tom začali pracovať. Možno by sme mali hovoriť o Európskej, Európskom úrade pre zamestnanosť, nie pre prácu. Ďakujem. Teraz doslova, dostala slovo pani Tomc, ktorá je tieňovou spravodajkyňou. Ďakujem, pani predsednička. Prajem všetkým dobré ráno. Už uplynul rok od tej doby, čo pán pilinský veľmi trpezlivo viedol rokovania, ktoré viedli k vytvoreniu tejto platformy. A dnes sme si vypočuli dnes niečo o tom, čo sa od tej doby stalo, aké budú dosiahnuté výsledky. Perinský už povedal, že na začiatku v súvislosti o to platformu existovalo mnoho pochybností a pochybovalo sa o tom, či sa jej podarí dosiahnuť to, čo si stanovila a síce znížiť výskyt, mieru výskytu nevykazanej práce. A dnes sme dospeli k záverom, tomu záveru, že platforme sa podarilo splniť svoje ciele. Avšak je pravda, že táto platforma funguje len rok a preto je teraz ťažké očakávať nejaké veľké konkrétne výsledky. Čo sa týka našej politickej skupiny, tak za dobrý výsledok budeme považovať to, keď budeme schopní porovnať súčasnú situáciu so situáciou v minulosti a taktiež potenciálnou situáciou do budúcnosti. A rozdiel medzi tým, čo bolo v minulosti a čo bude v budúcnosti, ten musí byť zrejmý na prvý pohľad a platforma bude jedným nástrojom, ktorý nás tomuto dovedie. Takže toto pre mňa je tá hlavná referenčná hodnota. Nie je počet schôdzí, lebo vytváranie ďalších agentúr a úradov, Mám určité pochybnosti, či takéto úrady agentúry budú užitočné. Predovšetkým potrebujeme sa dopracovať k matateľným výsledkom. Taktiež musíme posilniť inštitúcie, ktoré už existujú aj na národnej úrovni, tak aby sme boli, mohli bojovať proti nedeklarovanej práci. Nebolo by správne vytvárať stále nové a nové inštitúcie. Nemáme dnes dostatok času, aby sme sa všetci dlho vyjadrovali, takže chcem na záver ešte povedať, že určite táto platforma je dobrým krokom a myslím si, že o rok by sme sa opäť mali stretnúť a vyhodnotiť všetky pozitívne výsledky. A neviem, či naši hostia budú odpovedať na naše otázky, ale by som sa chcela opýtať, či by ste nám mohli prezentovať nejaké špecifické, konkrétne, dobré výsledky ohľadom toho, čo táto platforma za posledný rok dokázala. Ďakujem. Teraz bude hovoriť pani McIntyre. Ďakujem. Skutočne som dojatá a chcela by som pogratulovať komisii, toto často nerobievam, pretože pod vedením pána Pirinského sa nám podarilo vytvoriť platformu, ktorú všetci môžeme len podporiť. A všetci rozhodne chceme bojovať proti nevykázanej práci, aj z pohľadu teda vykoristovania pracujúcich, ale aj preto, že to podkopáva aktivity legitimných podnikateľov a podnikov. Takže je skvelé, že máme takúto platformu, ktorá nemá nejakú stranickú príslušnosť, ale podporuje, podporuje všetky politické strany v tomto parlamente. A je určite skvelé, že sa to všetko pretavilo do reality, to, čo sme si plánovali. No a ja som rozhodne chcela, aby tam neboli nejaké veľké obmedzenia, mali by sme byť ambiciozne, zároveň pragmatickí takýmto postupom určite súhlasím. Mali by sme zostreďovať na presadzovanie, na výmenu overených metód a vedomostí, znalostí a nevytvárať nejaký štandardizovaný prístup. Tu sa totiž obávam, čo by tam tá Európska organizácia práce alebo Úrad pre prácu mal robiť. My v podstate vidíme, že 93 tí, ktorí boli otázaní, tak vidia dobré alebo mierne, menej dobré výsledky. Mňa by zaujímalo, ako to vyzerá v rôznych členských štátoch. Či niektoré členské štáty mali pozitívnejší postoj než iné. Takže to je moja otázka. Ale ja som zo Spojeného kráľovstva a jedna z vecí, ktorú si tak uvedomujem, a je to aj tu v tomto, tejto zložke, takže si to nevymýšľam. V Spojenom kráľovstve podľa údajov OECD máme asi 1,7 HDP, ktoré sa pohybuje v čiernom hospodárstve, v nedeklarovnej práci. A v niektorých krajinách to môže byť až 30 Takže v niektorých krajinách je to väčší problém než v iných. Ale ja som pyšná, že v Spojenom kráľovstve sme zaviedli zákon o modernom otroctve. Toto je priekopnícky zákon v Európe a je tu o stíhanie obchodovania s takýmito modernými otrokmi. A toto je súčasť boja proti nevykázanej práci, pretože my tu máme príležitosť hovoriť aj o detailoch, aj prostredníctvom takejto platformy. Takže chcela by som vás požiadať jednu vec. Spustili sme to, teraz to už nemeňme, než to celé už nebude stať na pevných nohách, než neuvidíme tie konkrétne výsledky. Takže najprv počkajme, čo nám to všetko prinesie, pretože si myslím, že to je skutočne hodnotná vec a môže viesť k dobrým výsledkom, ktoré budú prínosné pre celú Európu. Ďakujem pani Tom. Ďakujem. Ďakujem za túto zaujímavú prezentáciu. Predovšetkým chcem podať, že táto skupina, ktorá tu sedí za nami, že určite môžete byť spokojní s prácou vášho poslanca. Odvedol skvelú prácu. A v týchto ťažkých diskusí, dlhých diskusí sme občas, alebo ja osobne som mala taký pocit, že je to taká beznadejná situácia, je tu princíp subsidiarity, je ťažké to celé riadne spustiť, ale vyzerá to, že to funguje. A včera som si spísala dlhý zoznam otázok, chcela som sa pýtať na spoluprácu s daňovými úradmi, na sociálny rozmer tohto problému, pretože to samozrejme súvisí s otázkou chudobných pracujúcich. Chcela som sa pýtať na prekážky, ktoré, môž, ktoré existujú v členských štátoch, ale a to sa nestáva často, už tom, čo bolo povedané, zazneli odpovede na všetky moje otázky, takže toto je dobré. Takže len pár pripomínok. Je to určite dobrý začiatok. Je to zaujímavý program aktivít na dva roky. Však monitorovací systém v podstate monitoruje spokojnosť s aktivitami platformy. Sú tam úspešné príbehy. A ja sa pripájam k tej otázke, ktorá tu zaznela zo strany pani Tomc. Pokiaľ máte nejaké konkrétne príklady úspechov, tak sa o ne podelte, prosím. Ale je dôležité mať aj externé vyhodnotenie, pretože prvé dva roky fungovania platformiem sú tie najdôležitejšie a niektoré chyby sú také, že na ne lepšie upozornia ľudia zvonku. Takže neviem, či máte nejaké kontakty tejto súvislosti. Pokiaľ nie, tak možno sa to môžeme pozrieť. Možno sa môžeme pozrieť na overené metódy aj mimo EÚ, napríklad v krajinách východného partnerstva. Čo sa týka nevykazanej práce, tak tam to asi nepríš e, dobre, ale možno by sa mohli s nami zúčastniť na nejakých seminároch. Máme tu krajiny ako Norsko, Kanada a tak ďalej. Tam určite e, by nám mali čo povedať. Ďakujem. Pani Kuneva tu nie je, nahradí niekto. Pani López Bermecho. Ďakujem, pani predsednička. Bohužiaľ, pani Kuneva tu dnes nemôže byť, takže pretlmočím za ňu pár otázok. Ďakujem za túto schôdzu. Je veľmi zaujímavé si vypočuť vaše závery. Ja súhlasím s tým, že odvedená práca zo tejto platformy je veľmi dôležitá, hm, čo týka spolupráce s členskými štátmi a taktiež súhlasím s tým, čo tu bolo podané. Tie problémy, ktoré boli menované, chcem poďakovať za dedanú prácu. Ale bohužiaľ toto nestačí na to, aby sme napravili tento problém nevykázanej práce, problém, ktorý to predstavuje pre celú spoločnosť a pre pracujúci konkrétne. Takže detekované problémy momentálne bohužiaľ nedú ruka v ruke s riešeniami. Vidíme, že zatiaľ sa nezmiernila alebo neznižila miera výskytu nedeklarovanej práce a bohužiaľ v niektorých krajinách kvôli šetreniu naďalej narastá miera výskytu nevykázanej práce. Ďalej tu máme ľudí, ktorí sú v podstate falošnými živnostníkmi, napríklad v Španielsku. Je tam taká subdeklarovaná práca. A navyšuje sa platba z ruky do ruky za odvedené hodiny práce a znižuje sa ten základný plat. A vidíme taktiež, že daňová morálka podnikov je bohužiaľ horšia a horšia. Je stále viac prípadov eh, daňových únikov, aby sa firmy vyhli plateniu daní, nemá dostatočné fiskálne opatrenia. Aj nedávno sme videli stanovisko krajín ohľadom tém ako napríklad um, pracovníkov cest, podnikov cestnej dopravy, ako sa to tam zneužíva, ako sa zriadujú schránkové firmy. Takže áno, je treba ešte tam zaviesť pár aspektov. Predpokladá, že viete o týchto problémom. Tomu, čo povedala pani Lynch, súhlasím s tým, čo hovorí, že sa tu vytvára pridaná legislatíva k tomu, eh, čo robí platforma. Je treba vytvoriť pracovný úrad na európskom trhu. Len tak môžeme pokročiť. Taktiež musíme urobiť určité kroky v daňovej oblasti, tak ako aj my sme navrhovali za tento parlament v príslušnej správe. Je treba bojovať proti sociálnemu dumpingu, je treba zaviesť odradzajúce opatrenia. Je treba robiť pár jednoduchých krokov ešte ďalej, napríklad Eh, ratifikovať dohovor z roku 89 ohľadom práce v domácnosti a taktiež je treba posilniť eh, napríklad pozíciu eh, orgánov pracovných inšpekcií. Pokiaľ toto všetko neurobíme, tak budúci rok opäť budeme mať správu ohľadom spoločne zdieľaných a vymenianých overených metód a tak ďalej ale naďalej budeme hovoriť, že sú tu určité problémy, ktoré je treba riešiť. Takže bohužiaľ nechcem vám nosiť zlé správy, ale myslím si, že je treba všetci pracovať paralelne s platformou. Už končím. Takže je treba napraviť tieto e, zlé mm, nedostatočujúce aspekty, aby ľudia videli, na čo im Európska únia je, pretože e, v opačnom prípade sa nám nepodarí situáciu vyriešiť. Ďakujem. Ďakujem. Už Nevidím tu nikoho zo zelených a ani z FDD. Áno, predsa len nech sa páči. Prepačte, nevidela som vás. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, v roku 2015 sme mali možnosť spolupracovať s inými spravodajcami vrátane pana Pirinského na tému platformu boja proti nedeklarovanej práci a mm, mali sme výmenu informácií, o osvedčených postupov a to malo v podstate prispieť k práci k platformy a tá by mohla lepšie bojovať proti nedeklarovanej práci, chrániť najzraniteľnejších pracovníkov. Samozrejme, e, tie projekty bol veľmi ambiciózny a prinášal so sebou určité štrukturálne výzvy, vrátanie napríklad vyhodnotenia toho, do, akej, do akého percentá e, funguje ekonomika na čierno a samozrejme v každom štáte je to iné. U nás je to asi 21%, ale to je iba taký odhad. Ak chceme mať dobré dáta, čo samo o sebe je veľmi náročné, Ehm, vieme, že je potrebné, aby sa všetky členské štáty zaviazali, aby sme postupovali systematicky, vytrvalo a členské štáty, niektoré členské štáty jednoducho sa toho nezúčastňujú, pretože práca platformy je dobrovoľná. Mm, zdá sa, že tie operatívne voľby idú správnym smerom, napríklad výmena tých, ktorí pracujú na inšpektorátach práce v členských štátoch. Samozrejme, práca na čierno je európskou záležitosťou a preto je najlepšie konať na európskej úrovni. A výmena údajov je veľmi dôležitá. Samozrejme, to podporujem takisto. E, som spokojná s vykonanými štúdiami v zmysle schránkových, teda na tému schránkových spoločností v Európe. Vieme, že, ste, že fungujete iba pol druhá roka, takže ešte príliš skoro celkovo hodnotiť vašu prácu. Ale v roku 2015 sme uviedli, že je veľmi dôležité pochopiť presne, na čo idú peniaze daňových poplatníkov, tak aby sme zabezpečili ich efektívne používanie. Čo sa týka sankcií, my vieme, že tu viacero zmien, e, ktorým došlo v jednotlivých, v jednotlivých štátoch v rámci boja proti nedeklarovanej práci. Na to potrebujeme stimuli, ak chceme bojovať. A k tomu budeme e, sa postarať o to, aby sme spravili všetko, čo môžeme cez daňový systém a zabezpečili to, že nedeklarovaná práca jednoducho nebude zaujímavá. Iba tak dosiahneme končné výsledky. Ďakujem pekne. Pán Dominik Martin, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je jasné, že takto platforma, ktorá chce bojovať proti nedeklarovanej práci, je viac ako nutná. Je to súrne je to jednoducho povinnosť a pán Pirinsky naozaj blahoželám. Úprimne vám blahoželám, pretože pre tých najzraniteľnejších treba pripomenúť, že sa tým znižujú e, dôchodkové dávky, menší prístup k zdravotnej starostlivosti, zlé pracovné podmienky a často porušovanie základných práv pracujúcich a pre podniky vieme, že to je nekalá hospodárska súťaž. Len veľmi stručne by som e, sa chcel pridať a na zasadnutí platformy v roku 2017 eh, ste žiadali, eh, aby sa eh, spravila smernica o nezákonnej imigrácii. Nezákonná imigrácia mm, je dôležitá. Ako to vyzerá? Máte už nejaké výsledky? Platforma na tomto martovom stretnutí Eh, chcela pripraviť štúdiu o vyslaných pracovníkov a pre všetkým o tom, ako identifikovať schránkové spoločnosti. Na jeseň 2017 mali byť výsledky, už sme, už je jeseň. Takisto tu bola výzva z roku 2017 05 mm, bolo to niekoľko miliónov na prácu, na štúdiu o nedeklarovanej práci a takisto v novembri mal byť výsledok e, v podstate v zmysle vybraného projektov. Máme už zoznam podaných projektov, ktoré boli, e, v ktorých sú v ušom výbere a zmestil som sa do dvoch minút. Respektíve tie ďalšie dve minúty vám nechám. Ďakujem pekne. Pán Hač, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mm, nedeklarovaná práca je negatívnym javom, a to v mnohých aspektoch. Nie len hospodárskom, ale aj z etického pohľadu. Ja by som chcel zdôrazniť problém európskej mládeže, ktorá je postihnutá 25, 20-percentnou mierou nezamestnanosti v únie. A mladí ľudia bez vzdelania potrebujú nejakú odbornú prípravu, potrebujú prácu a hovoríme o niekoľkých miliónoch mladých ľudí, ktorí sú takto týmto javom postihnutí. Mladý človek e, by chcel si nájsť zákonnú prácu, oficiálne sa zamestnať, ale situácia je taká, že nedeklarovaná práca je jediná príležitosť, ktorú má mladý človek na získanie práce. A preto musíme riešiť príčiny, dôvody tejto situácie. mať možno nejaký návrh zákona, ktorý stiaží zamestnávateľom život, takým, ktorí zamestnávajú na čierno. Tak ako to majú v Taliansku, podľa mňa tam sa ľudia boja moderného trhu práce, boja sa toho, že zákonník práce v každodennom živote jednoducho nefunguje a preto sa možno boja ísť na trh práce. A pýtam sa na pýtam sa zástupcov platformy, či majú nejakú predstavu o tom, ako ponúknuť budúcnosť týmto mladým ľuďom. Pretože vždy je tu hrozba sociálnej exkúzie. Napríklad duálny duálna odborná príprava. To by mohol byť dobrý spôsob, ako riešiť tento problém. Máte nejaké názory, nejaké predstavy? Ďakujem pekne. Ange- Pani Angelius, ďakujem pekne. E, samozrejme, mnohí tu chválili prácu platformy a zástupcov a ja by som sa rada pridala k týmto ľuďom, ktorí tak veľmi chválili vykonanú prácu. Mám otázku k vašej prezentácii. Niečo, čo tam nezaznelo ako napredujete na práci spoločnej definícii, pretože ak chceme zhromažďovať údaje po celej Európe, tak by bolo dobré mať spoločnú definíciu, spoločné definície, aby sme mohli merať pokrok v tejto oblasti. A ja chcela by som vedieť, či, má, či sa diskutuje u vás o tomto, či napríklad máte plány na práci, karty sociálneho zabezpečenia, či by to mohlo pomôcť pri nahľadania definície nedeklarovanej práce. Čo si o tom myslíte? A druhá vec, tá je asi konkrétnejšia na zástupcu komisie. Vieme, že pripravujete máte plány pre tzv. orgán práce, Labor Authority. Aké skúsenosti ste vyvodili z e, roka práce tejto platforme pri e, príprave a návrhu toho, ako by mal vyzerať tento orgán práce Labor Authority? A možno aj ďalší pracovníci platformy po roku skúsenosti. Máte nejaké odporúčanie o tom, aké kompetencie by mal mať tento nový orgán práce, tak aby naozaj užitočne mohol prispieť k boju proti nedeklarovanej práci. Ďakujem. Ďakujem vám. Dobre, zazneli tu otázky pani Jungerius na spoločnú definíciu a ponaučenia. Takisto tu zazneli aj iné otázky. A aby som to celé zjednodušila, dostane slovo pán Karel, aby sa pokúsil zareagovať na možno všetky otázky poslancov na úvod. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem vám za zorganizovanie tohto stretnutia. Myslím si, že vstupy parlamentu ako spolulegislatívca sú zásadné pri príprave toho, ako, bude platform, ako, ako platforma vyzerá. Chcem sa e, pridať k tým, ktorí ďakovali pánovi Pirinskému za jeho odhodlanie a e, za v podstate to, čo si vytrpel počas našich diskusí, sa mu chcem poďakovať. Všetci sa zhodneme na viacerých veciach a potom určite pán Pirinsky povedal, ja to vlastne zopakujem, že nedeklarovaná práca je polymorfný jav. To znamená, že ak chceme proti nemu bojovať, takisto to vyžaduje holistický prístup. To je prvá vec. Druhá vec, tu reagujem na niektoré vyjadrenia, pre všetkým pani s tom ohľadom toho, že musíme merať, aký pokrok dosiahla platforma cez situáciu, respektíve cez znižovanie e, javu nedeklarovanej práce. Áno, to je parameter. My, samozrejme, platforma je iba nástroj, to je dôležitý nástroj a musíme maximalizovať jej dopad, ale platforma sama o sebe všetko nezvládne. Už aj len preto, ako Ester hovorila, že sú tu obavy zo sankcií, sankcií sa učú na národnej úrovni, čiže musíme to celé vnímať ako súčasť celku. Chcel by som zareagovať na niektoré otázky. Pani Tomč sa pýtala, e, či máme nejaký príbeh úspešný. Spomeniem jeden. Je to peer review, hodnotenie členov platformy rumúnskych inšpektorátov práce. E, Rumúnsky minister požiadal platformu, aby zaslala odborníkov, aby spravili dôkladnú hĺbkovú analýzu inšpektorátov práce a zistili, čo funguje a čo nefunguje. Myslím si, že toto je niečo, čo si asi na to zvykáme v EÚ, ale štátna správa jednoducho otvorí svoje dvere. Úplne otvorí všetky dvere ľuďom z iného štátu. Tu boli experti z Holandska a Irska v tomto prípade. A jednoducho kládli do, detailné otázky a štátna správa bez nia, toho, aby niečo skrývala, jednoducho ukáže, poukáže na problémy, ktoré rieši a diskutuje s expertmi a potom e, sú to, je tu správa s odporúčaniami na zlepšenie. To je niečo, čo naozaj stojí za zmienku. A robia to preto, že to svedčí o duchu tejto platformy, to svedčí o tom, že tam ľudia nie sú preto, aby obhajovali národné záujmy, ak to funguje možno v iných inštitúciách. Tu rôzne inštitúcie členských štátov sú preto, aby platformu čo najviac a najlepšie využili. Čiže toto by som spomenul ako osvedčený postup, ako dobrý príklad pani McIntyre E, vaša otázka, pokiaľ viem, sa týkala toho, či sú tu tí, ktorí vyhrávajú a tí, ktorí prehrávajú. Či niekto získa z toho viac ako iný. Ja mám taký pocit, že všetci z toho získajú, čo chcú. Ten jav je rôzny v rôznych členských štátov, politické reakcie sú rôzne, ale zároveň máme pocit, že cez zapojenie takých ľudí ako i e, čo sa týka členských štátov alebo Ester, čo sa týka sociálnych partnerov, myslím si, že každý tam získa, čo potrebuje Nemyslím si, že sa dá povedať, že táto platforma je viac na prospech nejakej skupiny krajín alebo nejakého priemyslu. Je to naozaj pre všetkých. E, pani, tu neviem, či položila špecifickú otázku. Asi som povedala, že sme na ne odpovedali skôr, ako ich položila. Čo sa týka medzinárodného rozmeru, nad tým sa musíme trošku zamyslieť, ale myslím si, že najprv musíme konsolidovať to, čo už máme boli tu konkrétne otázky o výberovom konaní, výzve na predkladanie ponúk, to sa ako bežne zverejňuje na webovej stránke komisie, čiže každý si to môže prečítať. A ak máte nejaké konkrétne otázky na konkrétny projekt, rád na ne odpoviem. Otázka zákonnej migrácie, bolo to súčasťou konzultácií komisie za každým, keď robí tzv. fitness check v rámci lepšej reglementácie, kontrola vhodnosti legislatívy a čo sa týka schránkových spoločností, 3. novembra bude seminár na túto tému. Potom otázka pani Jungerius, spoločná definícia. To asi pripomenie pánovi Pirinskému aj iným spolupravodajcom nejakú minulosť. Áno, pracujeme na tom a máme novú pracovnú skupinu v rámci platformy, ktorá začne budúci rok sa týmto zapodievať. Ale musím byť skromný, no nie skromný, realistický, nie skromný, ale realistický. E, pravdepodobne, možno, možno budem mať spoločnú definíciu, ale nechcem nejak predurčovať prácu pracovnej skupiny, no v konečnom dôsledku uh, zákonná definícia, dnešná legálna definícia ostáva na národnej úrovni, takže uvidíme, ako to môžeme skombinovať EU prístup s národnými úrovniami. A potom ešte k dopadu, teda ponaučenie z prvého roka fungovania platformy pre, v súvislosti s tým orgánom práce. Členovia platformy vám povedia, na poslednom stretnutí sme vytvorili sam, špecifickú pracovnú skupinu, ktorá zasadne 6. decembra, ak sa nemilím. Bude tam široká účasť, tuším 15 alebo 20, nie 22 22 členov sa dobrovoľne prihlásil, že sa zúčastní práce tejto pracovnej skupiny a v decembri potom pripraví na komisiu, teda včas, aby to komisia mohla zohľadniť nielen názor jednotlivých členov platformy, ale aj spoločný názor. A to si myslím, že bude dôležité, pretože táto platforma i v hovoril, že viac menej spokojný s tým fungovaním, ale hovoril o tom, že sú tam určité nedostatky, takže je veľmi dôležité, aby všetci členovia platformy spolu prediskutovali to, aký prínos by mohol mať tento Európsky úrad práce a to bude dôležité aj pre našu ďalšiu prácu. Ďakujem pekne, pani predsedníctva, ospravedlňujem sa, keď som hovoril príliš dlho. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že všetci nemô- nemôžem dať všetkým slovo, ale skôr ako dám naposledy slovo pánomu Pirinskému, rada by som dala slovo sociálnym partnerom, pretože tí sú veľmi dôležití. Ak chceme rozhodnutia, ktoré tu príjmame, premietnúť do reality, pani Linč, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chápem frustráciu niektorých poslancov, pretože tie okolnosti sú tvrdé, v ktorých sa, okolnosti, v ktorých sa nachádzajú pracujúci, keď sa musia rozhodnúť, buď budem bez práce, alebo jediná práca, ktorú môžem dostať, je nedeklarovaná práca, alebo jediný spôsob, ako môžem zarábať, je nelegálne, e, fiktívne sa zaregistrovať ako SZČO. A áno, platforma je úspešná, čo nás teší, ale dôvod, prečo odbory si myslia, že platforma je úspešná, spočíva v tom, že platforma je miesto, kde môžeme hovoriť o tých e, nepokrytých miestach. Napríklad máme možnosť hovoriť o tom, ako le- e, piloti leteckých spoločností sú fiktívne SZČO. Čiže môžeme hovoriť, môžeme dať na program všetkých členských štátov, akú si výstrahu povedať im, pozrite, tu je niečo, čo treba preskúmať a máme také bezpečné miesto, kde môžeme hovoriť o týchto veciach, predkladať dôkazy o tom, čo sa deje. Ale zároveň je to príležitosť pre tie členské štáty, ktoré neoceňujú zapojenie zamestnávateľov aj odborov, aby si vypočuli úspechy z iných častí Európy, kde sa riešia tieto problémy, aby videli, pozrite, naozaj odbory môžu zmysluplne a hodnotne prispieť, ako aj zbor, zväzy zamestnávateľov. A je to oveľa zmysluplnejšie, keď všetci spolupracujú. Zväzy zamestnávateľov, odbory a e, zamestnanci. To je to zázračné e, riešenie alebo zázračný vzorec. A môžeme tu hovoriť o tom, ako podporiť takúto spoluprácu. Jedna z vecí, o ktorých sme včera cez obed hovorili, to bola taká tradičná téma, problematická, cezhraničné zamestnávanie, ktoré pracujú v polnohospodárstve, cezhraniční zamestnanci v polnohospodárstve, ako aj program alfabetizácie v rámci týchto programov informácie o Mm, sociálnom zabezpečení informácie, čo by malo byť vo vašich písomných zmluvách. To má preventívny dopad, e, aj preto, že zamestnávateľia boli toho súčasťou a pretlačili to, a, tak to nevnímali ako niečo zlé, čo im bolo nanútené, ale ako niečo, čo je zmysluplné a pomáha vytvárať korektné podmienky pre všetkých v Európe. Takže áno, ja nehovorím, že problém fiktívneho SZČO či iné formy nedeklarovanej práce jednoducho zmizne. Je mi jasné, že nedeklarovaná práca a platforma na túto tému nám pomáha identifikovať tie miesta, ktoré nie sú riešené, predlžiť odporúčania na zmenu a čo je veľmi dôležité je aj to, že v kontexte nového orgánu E, práce, ak sa dohodneme na tom, aké typy nástrojov sú potrebné preto, aby sme riešili e, eventuálne nedostatky, tak to všetko e, prinesie ten prínos Európy pre každého z nás. Ďakujem pekne, pán Trumpe. Ďakujem pekne, veľmi stručne, veľmi dôležité, aby platforma bola tým bezpečným miestom nielen na výmenu osvedčených postupov, ale aj na výmenu toho, čo sme sa naučili, či už dobré alebo zlé skúsenosti. A takto funguje. Tak to funguje teraz a mal by to tak aj ostať. E, druhá vec, samozrejme, toto je proces, ktorý nekončí o rok či o dva. To je pre, priebežný proces, pretože neustále sa vyvíjajú nové formy nedeklarovanej práce. Ja som z Dánska, E, máme veľmi dobrý systém sociálneho zabezpečenia, veľmi dobre funkčnú verejnú správu a tak či onak musíme bojovať proti nedeklarovanej práci. Prepačte, pán Pirinsky, vy ste z inej krajiny, kde máte vyšší podiel nedeklarovanej práce, ale tento proces nikdy neskončí. A preto platforma je a bude musieť fungovať dlhé, dlhé roky. A posledná pripomienka, pani Lynch, možno ste to zle pochopili. Samozrejme, presadzovanie práva je veľmi dôležité, ale aj uľahčenie toho procesu z nedeklarovanej práce na deklarovanú prácu je veľmi dôležité. Existuje množstvo, množstvo dobrých príkladov. Napríklad mladý belgický e, podnikateľ e, nám vysvetlil, že mal platformu a bolo super, že belgické orgány vytvorili systém, cez ktorý som z tej nedeklarovanej fiktívnej práce sa mohol zoficiálniť, čo bolo veľmi dobre. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán Kaldes, spolupredseda platformy. Nech sa páči, máte slovo. Vypočuli ste si určité záverečné pripomienky. Poprosím, aby ste zareagovali. Ďakujem. Môžem len potvrdiť to, čo tu už e, zaznelo na úvod a v podstate ma aj diskusia otvrdila v tom, že sa nemýlim, prebieha proces, ktorý prinesie konkrétne výsledky v srednodobom meradle Teraz sa snažíme analyzovať e, uvedenie do praxe tohto nového orgánu. Chceme taktiež e, sa snažiť e, zmerať aj dopady a tiež vyhodnotiť, kde sú prekážky dobrej spolupráce a tiež kontrol medzi členskými štátmi z hľadiska výmeny údajov, tak aby to bolo čo najefektívnejšie a aby to mohlo prehlbiť spoluprácu všetkých aktérov. Ďakujem. Ďakujeme, pán Pirinský. Mnohí vám blahoželali. Aj potlesk tu zaznel. Mohli by ste to prosím nejako zhrnúť? Ďakujem. Myslím, že netreba hovoriť príliš zdlhavo takto na záver. Myslím, že jasne vyplynulo z diskuzie, že platforma v tom krátkom čase svojho trvania dosiahla naozaj niečo veľmi cenné, najmä teda interakciu medzi aktérmi, ďalej partnerstvo v diskusiách o rôznych témach, ktoré súvisia s nedeklarovanou prácou a tiež sa vďaka nej môžeme posunúť z diskusie, z roviny diskusie ku konkrétnym spoločným opatreniam na úrovni členských štátov prostredstvom pracovných skupín, ako napríklad pracovnej skupiny v Rumunsku, ktorá tu bola spomenutá. Nebudem teda opakovať to, čo tu už zaznelo. Máme pred sebou obrovskú výzvu. Chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí, tak ako ste spomenuli, hovorili o tom, čo som dosiahol ja aj spolu so svojimi kolegami ktorí sa tiež podielajú na rokovaniach o vytvorení tejto platformy. To, čo sme dokázali v tejto našej spolupráci, sa jasne ukázalo aj na rokovacej úrovni. Podal sa nám dopracovať sa k takému vzorcu, ktorý bude funkčný v praxi. Myslím si, že je to veľmi cenný výsledok. Chcel by som sa poďakovať e, e, všetkým tenevým spravodajcom. Ešte jedna vec, e, ktorá je veľmi dôležitá, tu zatiaľ nezaznela. Konkrétne vysokokompetentní experti, ktorí pracujú v sekretariáte našej politickej skupiny socialistov a demokratov. Nebudem ich spomínať menom. Ja som mal totiž pocit, že keď sa vaše meno spomenie, nie je to vždy príjemné, ale tieto rozhodnutia do veľkej miery sú výsledkom aj veľkého odhodlania týchto expertov. Chcel by som sa poďakovať aj vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili dnešnej diskusie. Domnievam sa, že Náš parlament a parlamentný výbor má úlohu zohrávať e, a akési prepojenie medzi touto platformou a legislatívnym orgánom. Ďakujeme pekne za to, že ste sa zúčastnili tejto diskusie. K tejto téme sa ešte vrátime. Mm o 3 alebo 4 minúty sme pred ďalším bodom. Teda počkáme na pána Disselbloma, ktorý príde medzi nás o niekoľko minút. Dúfam, že mnohí z vás ostanú v sále a budú klásť pánovi Disselblomovi otázky. Teda dáme si 3-4 minútovú prestávku.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

Friends, for... Kolegovia, môžeme pristúpiť k výmene názorov s kolegom, s pánom Disselblomom. Preparing yourselves to sit down. Dúfam, že si všetci už môžeme posadať, môžeme sa sústrediť na tento bod programu. Okay, friends, then we start. Uh, welcome here. Dovolte, aby som privítala medzi nami pána Dasselbloma. V našom výbore sa diskutuje veľmi intenzívne o situácii v Grécku, ale nie len o Grécku, ale aj o Grécku. Tiež sme absolvovali výmeny názorov s ministrom práce Grécka, taktiež s, s zástupcami komisie, Rady Európy a tiež s e, Konfederáciou gréckých pracujúcich, ako aj so zástupcami expertnej skupiny pre revíziu inštitúcie pracovného trhu Grécka. Teda venujeme sa tomu veľmi intenzívne. Teší nás, že ste prišli medzi nás. Veľmi radi si vás vypočujeme, aké je vaše stanovisko vaše poznatky, skúsenosti z tých rokov, ktoré sú za nami. Myslíte si, že je nejaká budúcnosť aj eh, pre Grécko ako také? Naozaj si s veľkým záujmom vypočujeme vaše slova. Ako vidíte, nemáme tu zastúpený plný výbor, ale mnohí z tých, ktorí tu nie sú, celkom iste sledujú priebeh našej schôdze cez internet. So, uh, thank you for being here, uh, and I'll give you the floor for an introduction, Mr. Ďakujem pekne, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, vážení poslanci, ďakujem za pozvanie na schôdzu výboru pre zamestnanosť Európskeho parlamentu a hospodársky dialog s predsedom Euroskupiny tradične prebieha vo výbore EKON, ale ja plne chápem, že výbor pre zamestnanosť má tiež veľký záujem o grécky program, najmä v kontexte vývoja na trhu práce. Začiatkom tohto roka, 27. apríla, mi informoval Európsky parlament a plénum Európskeho parlamentu o aktuálnom stave programu ESM odvtedy. Došlo k významnému pokroku na rôznych frontoch Grécko a partnery e, dokázali úspešne uzavrieť revíziu druhej fázy v júni. Konkrétne legislatívne aj ostatné orgány presadili e, veľmi zásadné reformy, ktoré pokrývajú množstvo ekonomiky, fiskálne, štruktúrálne reformy v finančnom sektore, energetické opatrenia, reformy trhu práce. A tiež Euroskupina objasnila svoj prístup k udržateľnosti dlhu krajiny Tiež sa podporilo prístupnenie 8,5 miliardy z ESM 20. júla. Potom bol schválený nový systém prístupu Grécku na rovni rozkopiny. Toto sú pozitívne vývoje, ktoré sa prejavili aj na trhoch. Poprvýkrát trhy od roku 2014 sa stabilizovali Môžem povedať, že máme dôvod aj e, byť optimistickí v kontexte tretej revízie, ktorá prebieha teraz. A tiež, čo sa týka zvyšku programu. Chcel by som sa najskôr vyjadriť k všeobecnému rámcu tohto programu predtým, než e, prejdem ku konkrétnym aspektom trhu práce. Tiež by som rád vysvetlil, ako členské štáty eurozóny plánujú podporovať reformný proces v Grécku. Od vzniku Ehm, zameranie tohto programu OSM na Grécko sa týkalo upevnenia výsledkov z posledných rokov a mesiacov tak, aby Grécko sa opäť mohlo postaviť na vlastné nohy a tiež, aby mohlo vytvoriť lepšiu budúcnosť, o ktorej ste hovorili, pani predsednička. Mm, o to nám napokon predsa všetkým ide. Mala by to byť budúcnosť založená na pevných základoch, ako aj v rokoch pred krízou a v počiatku krízy, keď zaznievali nereálne eh, predpoklady eh, toho, že sa kríza môže ešte vrátiť, čo by znamenalo zhoršenie situácie všetkých. Grécka nezamestnanosť je tragickým príkladom tohto fenoménu je na úrovni 21% a nezamestnanosť mladých eh, dokonca ešte vyššie, viac ako 40%. Tieto čísla postupne klesajú už istý čas a je posledné čísla z dneška to dokazujú, ale situácia naďalej je nepriateľná a vyžaduje si rozhodné kroky. Zlepšovanie situácie na trhu práce a taktiež sociálnych podmienok vo všeobecnosti ide ruka v ruke s e, vývojom dlhodobej udržateľnej stratégie rastu. Grécko sa musí dopracovať k vyváženému modelu rastu pre všetkých, aby sa nastala dôvera a aby sa pevne zakotvila do greckej ekonomiky, tak aby sa využil plne potenciál, ktorý je doteraz nevyužitý, aby sa vytvárali nové pracovné miesta s vyššou mierou odmeny, tiež aby sa zlepšoval ďalší rámec e, rastu. Partnery sa snažia pracovať s týmto cieľom aj e, naďalej. Našim spoločným cieľom bolo presadiť vyváženie ekonomiky zemrené na rast, tak aby všetci mali prospech z vytvorenie stabilnejšieho ekonomického prostredia. Obmedzené zdroje musia byť e, čo najefektívnejšie, najproduktívnejšie využívané a čo sa týka sociálnej ochrany, musia byť zamerané na tie najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti. Grécko na tom bude pracovať e, aj naďalej. Um, keďže systém sociálneho zabezpečenia je fragmentovaný a zložitý. Teraz by som sa vyjadril konkrétne k trhu práce. V posledných rokoch Grécko eh, uskutočnilo množstvo reforiem trhu práce. V roku 2015 komisia vykonala hodnotenie dopadov a tu pripomína, že kríza primala Grécko výrazne zlepšiť mnoho aspektov fungovania trhu práce krajina musela byť konkurenceschopnejšia, flexibilnejšia v snahe predelovania zdrojov, efektívnejšie taktiež v snahe naprávať makronomické nerovnováhy, ku ktorým došlo reformy trhu práce, sú však veľmi citlivým ovatrením najmä v kontexte ešte stále veľmi krehkej obnovy. Na jednej strane je dôležité dodržiavať sociálne práva pracujúcich, na druhej strane je potreba zachovať flexibilitu a zlepšiť relatívnu atraktívnosť eh, práce ako produčného faktora, ako výrobného faktora. Okrem toho, nie je možné ignorovať všetkých aktérov trhu práce vzhľadom na veľmi vysokú mieru nezamestnanosti v krajine. Celkovo sa domnievam, že reformy, ktoré eh, boli doposiaľ odsúhlasené, eh, sú dobrým kompromisom medzi týmito aspektami. Chcel by som zvorazniť tri. Poprvé, orgány spustili akčný plán s opatreniami na deklaráciu ne, e, deklarovanej práce a tiež snahe zjednodušenia pravidel ďalej na základe odporúčaní skupiny nezávislých odborníkov, vrátane e, ILO, tiež orgány odsúhlasili, že budú modernizovať aktuálne rámce trhu práce v súlade so zrečnými postupmi v EÚ. Podľa môjho názoru táto dohoda vytvára priestor pre opätovné nastolenie modernizovaného systému kolektívneho vyjednávania po úspešnom uzavretí tohto programu. A to je pochopiteľne dôležité pre grécké orgány. To isté platí aj pre modernizáciu kolektívneho prepúšťania a um, štrajkov tu sú kroky, kde už orgány prijali aj legislatívne opatrenia. Okrem toho sa odsúhlasila v rámci tretej revízie legislatíva, ktorá sa snaží o to, aby štrajky, ktoré prebiehajú, podporovali aspoň zastupcovia polovice odborov. Tieto štrajky mali byť proporčné a mali by mať iba obmedzený eh, dopad na prax. Aktívne politiky pracovného trhu, aby sa zlepšila zamestnateľnosť eh, uchádzačov prácu v súvislosti s, tam e, taktiež v kombinácii s e, reformami pracovného trhu. Máme tam opatrenia, ktoré by mali vstúpiť do platnosti v roku 2019. Taktiež sa musí zlepšiť e, schéma garantovaného minimálneho príjmu, ktorú sme predstavili tento rok. Týmto sa dostávam k rozhodnutiu Euroskupiny z 15. júna, tak aby sa podporili dôveru v grécké hospodárstvo. Dohodli sme sa, že skrátime obdobie e, pre rok 2000 pardon, obdobie pre 2018 sme skrátili na e, 5 rokov do roku 2022. E, Grécko musí postupovať konzistentne s európskym fiskálnym rámcom v oblasti daní. A tam máme teda e, v, vo verejnom sektore prebytok o výške 2 Taktiež v maj 2016 sme pripravili e, určité krátkodobé opatrenia, ktoré už momentálne začíname implementovať. Máme tu e, krátkodobé a dlhodobé e, dlhové opatrenia, ktoré budú implementované po úspešnom ukončení celého programu, ktorý teda plánujeme na budúci rok. Takže Euroskupina túto problematiku berie veľmi vážne, pretože sme špecifikovali dlhodobé a strednodobé uh, E, dlhové opatrenia, ktoré by mohli pomôcť Grécku. Euroskupina sa dohodla, že bude podporovať Grécko, aby naďalej malo prístup na trh tým, že uľavíme jeho dlhové bremeno, ale taktiež, že do budúcnosti e, vytvoríme dodatočné hotovostné nárazníky, aj čo týka prístupu k fondom ESM. E Môžem povedať, že v rámci programu ESM už sme zavedli určité opatrenia, a grecké úrady sa zaviazali, že budú naďalej implementovať tieto reformy. Euroskupina bude podporovať Grécko v tomto procese a budeme naďalej solidárni Samozrejme, musíme odviezť ešte nadchádzajúcich mesiacov a rokov veľa práce. Euroskupina podporila Grécko v tom, aby pracovali na e, uveriteľnej dlhodobej rastovej stratégii v spolupráci s európskymi a európskymi partnermi. Okrem toho e, máme tu poločasové vyhodnotenie programu, diskutujeme s gréckými e, úradmi aj momentálne tieto diskusie prebiehajú veľmi konštruktívne a myslím si, že na konci tohto roka budeme mať výsledky eh, tohto, eh, tejto tretej revízie. No a ten, celý tento proces, ktorý bude prebehať hladko, prispieje k tomu, že Grécko bude na lepšej ceste, k tomu, aby mohlo z tohto programu vystúpiť v polovici budúceho roka, aby naďalej sa zaručila prosperita a udržateľný rast tejto krajine. Ďakujem za tento úvod. A teraz odzdáme slovo najprv koordinátorom ako prvý bude hovoriť možno pán Becker, ktorý nahrádza pánu, pána Kázu. Máte slovo. Ďakujem. Pani predsednička, pán predseda, ja som e, vicekoordinátor EPP. Chcel by som, čo týka prát, uvítať prácu skupiny v rámci konsolidácie Grécka. Taktiež tu vidíme už prvé pozitívne výsledky, pozitívny vývoj, konkrétne čísla v súvislosti s konkrétnymi kritériami celkového balíčka. A taktiež by som chcel povedať, že my v EPP očakávame konsekventné e, implementovanie celkového štrukturálneho balíčka zo strany gréckej vlády a taktiež vítame, že toto teraz robili. To, sú, to je pozitívny signál, ale pre budúcnosť Chceme poukázať na to, že sa toto nesmie zmeniť a že je treba ešte trochu pridať plyn, pretože ináč nedosiahneme e, istotu do budúcnosti. Ja mám teraz otázku o hľadom súčasného stavu, takže očakám od vás informácie. Poprvé, čo sa týka hospodárstva, či vykazuje rast. Nakoľko si my vy za Euroskupinu myslíte, že E, ako budú vyzerať z dlhodobého hľadiska tieto opatrenia v Grécku? Nakoľko sú dlhodobo účinné z vášho pohľadu? Po druhé, ten hospodársky vývoj 0,6%, tam teda to bolo upravené o 0,6%, ten výhľad. Z akého dôvodu? E, po tretie, Grécko v júli tohto roka opäť od júla tohto roka je opäť aktívna na finančných trhoch Dokonca e, dlhopisy už narastli viac než dvakrát, takže ako sa bude využívať tento potenciál? No a posledná otázka. Euroskupina e, či vidí e, účinné opatrenia v Grécku na boj proti nezamestnanosti? Ďakujem. Ďakujem, pán Becker. Teraz dám slovo koordinátorke pani Joncherius za SAD. Ďakujem, Jerún, že si ste, že som prišiel do tohto výboru, že tu hovoríš o niečom, čo je blízko nášmu srdcu. A Nede tu len o zlepšovanie hospodárstva v Grécku, ale aj o to, ako môžeme veci vylepšiť pre obyčajných pracujúcich v Grécku pre ľudí, ktorí sú závislí od systému sociálneho zabezpečenia. Takže na úvod chcem povedať, že podľa nás tá žiadosť o znovu nastolenie kolektívneho vyjednávania v Grécku to je asi taká naša úplne najväčšia priorita zo všetkých. A ty si povedal, že po tretej revízii programu môžeme vyrokovať moderný systém kolektívneho vyjednávania. Avšak ja si myslím, a možno by si nám to mohol lepšie objasniť, my hm, úplne nesúhlasíme v tomto čo sa týk, ne, nevie, nemyslíme si, že tento e, kolektívny, systém kolektívneho vyjednávania je v súvis, ale pardon, v harmonii s e, európskou legislatívou ohľadom kolektívneho vyjednávania. Rada Európy taktiež rozhodla, že reforma pracovného trhu, to je tak, ako to navrhuje trojka, že to je nelegálne a Medzinárodná organizácia práce poukázala na to, že sa znižuje miera pokrytia gréckých ľudí zo strany kolektívneho vyjednávania. A to považujú za problematické. Takže prosím, mohol by si nám lepšie objasniť, čo sa deje v, v, v rámci systému kolektívneho vyjednávania v Grécku, ako to bude pokračovať a či toto bude, či ďalšie kroky budú v súlade s nálezmi Rady Európy, či na, sa napraví situácia, tie problémy, ktoré prišli po hodnotení vplyvu z roku 2015 ohľadom programu Grécku. Ďakujem. Dobre, teraz prechádzame k EKR. Pani McIntyre tu nie je. Kto je? Alebo prepačte, ste tu. A dokonca ste celá v ružovom a ja som vás prehliadla. Pani McIntyre, môžete hovoriť. Áno, neviem, že som naraz neviditeľná. Ďakujem, pani predsednička. Ja tu zastupujem krajinu, ktorá nie je súčasťou eurozóny, a krajina, ktorá, bož, ktorá našťastie sa aj podarilo znižiť mieru nezamestnanosti až na rekordnú úroveň. Krajina, ktorá teraz vytvárala pracovné miesta už niekoľko rokov a tieto pracovné miesta, alebo aspoň tri štvrtiny z nich, to sú stále um, pracovné miesta na plný úvezok, takže Mm, si nemyslíte, že to sú nejaké také, či nejaké častočné úväzky, krátkodobé zmluvy. To sú riadne pracovné miesta. Takže sa vás chcem opýtať na dve konkrétne veci. Poprvé, vytváranie pracovných miest. Takže pre mňa to najdôležitejšie je asi je sa sústredovať na zručnosti, kompetencie. Vieme, že v celej EÚ máme nedostatok E, ľudí, ktorí sú kvalifikovaní v oblasti e, vody, vedy, technológií, e, výpočetné techniky, matematiky. Pokiaľ by sme mladých ľudí vzdelávali v tejto oblasti, tak určite by to priťahovalo aj ďalšie investície zo strany firiem, ktoré potrebujú ľudí s takýmito kvalifikáciami. Takže ma zaujímalo, čo si o tom myslíte vy, ako to vyzerá v Grécku, či sa Grécko sústreďuje na túto oblasť. Ako môžeme vytvárať pracovné miesta a taktiež, a to je tiež dôležité, ako bojovať proti eh, nevykázanej práci, pretože práve teraz tu prebehol panel ohľadom nevykazovanej práce, takže tu ma zaujímalo, aký prospech má Grécko aj z aktivít tejto platformy pre boj proti nevykazanej práci. No a keď sa pozriem na úvod v našej zložke. Ja vidím, že až 20 hospodárskych aktivít v Grécku je v rámci práve nevykázanej práce, čiernej ekonomiky. No a zdá sa, že to je skutočne obrovské percento. No a u nás v Spojenom kráľovstve je to asi 1,7%, takže vidím tam obrovský priestor pre zlepšenie. No a nie je to len o to, aby sme stíhali ľudí, ktorí porušujú zákon, ale taktiež tých prezentácií, čo som si to dnes vypočula, bolo veľmi zaujímavé si vypočuť, že je treba ľudí pozbudzovať, aby pracovali legálne, aby sa stali súčasťou legálnej ekonomiky. Takže to ma zaujímalo, čo si myslíte o týchto dvoch veciach. Ďakujem. Teraz slovo dostane pán Kalvej Šambo. Ďakujem. Dobrý deň, pán Dejsoblum. Iba dve veci. Budem stručný teda. Poprvé, hovoríme sme tu o Grécku hlavne. Grécko malo, a predpokladám, že ešte má problém ten, že mu chýbajú základné hospodárske štruktúry preto, aby mohli skutočne zaručiť riadne spravovanie hospodárskych zdrojov, e, teda taktiež v rámci eurozóny. Neviem, či napríklad Grécko, čo týka ich fiskálneho systému, neviem, či vôbec je vhodné, aby sme ten systém nazývali fiskálnym systémom, či je hodný tohto názvu. Dobre, Takže ja si myslím, že by sme mali pokračovať s týmito nevyhnutelnými, nevyhnutelnými reformami a taktiež musia, musíme zaručiť určitú úroveň, možnú úroveň sociálnej absorpcie. treba zlepšiť um, tie reformy, aby sme um, pracovný trh nepremenili v citory. Takže Tuto je kľúčová otázka. Vidíte, či by, že možno grecké úrady skôr kladú alebo vytvárajú prekážky, alebo vyzerajú, že, prepačte, prepačte, už som to zrušil, takže, že grecké úrady vytvárajú prekážky tým opatreniam, zavádzaným opatreniam, a neveria v tieto opatrenia, alebo či sú e, grecké orgány presvedčené, že tieto e, opatrenia sú potrebné a diskutujú len o tom, ako rýchlosťou mali byť implementované. Druhá vec, pán Dijsselblum, no už ja vám bohužiaľ musím povedať, že euro, áno, má zmysel, len pokiaľ všetkých európskych občanov podporí, urobí z nich prosperujúcejších ľudí, a voľnejších, slobodnejších a chránenejších. Nie je to nejaká hra medzi bankármi, je to nástroj, ktorý je obrovsky dôležitý pre sociálny blahobyt. A všetci k tomuto musíme prispievať a predovšetkým, predovšetkým my inštitúcie, aby sme presvedčili európskych občanov keďže ja som z krajiny, ktorá bola veľmi postihnutá krízou, z takej krajiny, kde vy hovoríte, že sa toto stane, pretože vydá, tam sa vyhadzujú peniaze na víno a na ženy. Takže ja si myslím, že by sme mali vy, že by, sem, že by ste mali bovať proti ľuďom, ktorí odmietajú euro a to tak, že vytvoríte pozitívne prostredie aj pre ľudí, ktorí nie sú ekonómi ako vy alebo ja už sa mi kráti pridelený čas. Takže mali by ste pomôcť vytvoriť pedagogiku takú, alebo retoriku takú, aby ľudia uverili, že euro podporí ich šťastie v živote. Ďakujem, pán Papadimulis sorry. Uh, eh, Mr. Alebo pardon, pán Chontes. Ďakujem. Pán Dijsselbloem, ja nesom člen tohto výboru, ale som grécky europoslanec a dnes som sem prišiel, pretože tak, ako sa veci vyvíjajú, je s vami zásadné diskutovať, aby sme videli, ako to vyzerá s memorandum e, s Gréckom a tak, s memorandum a s Gréckom a tak ďalej. Od tej doby, čo prišli memoranda v Grécku, tak prebieha verejná diskusia. Potrebujeme rozpočtovú disciplínu a potrebujeme reformy, aby sme oslabili alebo sme podporili e, pracovné pardon, oslabili pracovné práva. Povedalo sa toto, alebo zaznelo toto v rámci e, Medzinárodného menového fondu? Áno, hovoríme tu za Európsku úniu, ale práva pracujúcich v rámci tohto programu tak sú platné? Pán Juncker hovorí, že nie. A keď príslušná, popýtate príslušnej komisárky, tak tá tiež povie, že nie. Takže tieto opatrenia Máme tu napríklad kolektívne prepušťanie, redukciu rôznych práv. No a hovorí sa, že toto navrhuje grecká vláda, ale pritom to navrhuje Európska únia, nie je to tak? No a ešte na záver. V vašom bývalom mandáte ste boli poprvýkrát predsedom Euroskupiny a boli ste veľmi hrdí na to, že ste inšpirovali šetrenia, ošetrenie na Cypre v súvislosti s vkladmi. Vy trváte na tom, že treba potrestať Grékov za to, že utrácali a že sú leniví, ako ste povedali v minulosti, a že programy podpory a solidarity nie sú dostatočne prísne v Grécku? Takže tieto programy boli uplatňované, aby sa tým podporili skôr európske banky, nie je to tak? Ďakujem, teraz slovo má dostáva pani Kuneva. Ďakujem. Pán Dejsoblum, je zásadné, aby predseda Euroskupiny sem pred nás predstúpil, pretože sociálne politiky a politiky zamestnanosti podporu, potrebujú taktiež e, podporu potrebujú podporu hospodárskych e, autorít. A už celé roky počúvame, že ten vývoj je pozitívny, a, ale čo sa deje v sociálnej oblasti v Grécku. Našou prioritou je zamestnanosť. Ale nie len pre výbor pre zamestnanosť, ale toto hovoria, toto hovorí aj Európska odborová asociácia. V Európskej únii je mnoho členských štátov, okrem iného Grécko, kde sú platy hlboko pod nejakou dôstojnou úrovňou. Je mnoho pracovníkov, ktorí nemôžu v podstate ani vyžiť zo svojich platov. A všetky európske inštitúcie musia prioritizovať otázku zamestnanosti. Nemôžeme dopustiť, že naďalej bude narastať miera výskytu ohrozených pracovných miest a miera neistoty v Európe. A preto občania musia vidieť, že, ich, e, že s nimi zaobchádzame dôstojne a nie len pomocou slov, ale pomocou konkrétnych opatrení. Takže dôsledky pre zamestnanosť v Grécku boli skutočne katastrofické. Toto sme videli na pracovnom trhu. V Grécku sa príslušné orgány riadili e, overenými metódami, ale ako si interpretujete tie výsledky? Je dôležité si vypočuť komisiu Grécko má rôzne návrhy, ako zlepšiť zamestnanosť. Je treba investovať do zamestnanosti, predovšetkým pre, do pracovných miest pre eh, mladých ľudí a pre dlhodobo nezamestnaných. A podpora týmto krokom by nemala byť obsiahnutá v deficite. Čo si myslíte o tomto návrhu? Predsedovi a príslušným komisárom tento návrh bol predstavený a vy v Euroskupine ste ho zamietli. Prečo? A aký protinávrh máte? A na záver, Euroskupina nesmie e, zrušiť sociálny pilier. To všetko ďakujem. Ďakujem pekne. Samozrejme slovo dostanú tí, ktorí sú na mieste či už vo funkcii koordinátora alebo v inej funkcii, ale poprosím vás, aby ste vystupovali stručne, pretože je potrebné nechať čas aj na to, aby sme si mohli vypočuť odpovede a až toľko času nemáme. A je dobré, ak by ste nám povedali, koho zastupujete alebo kto zastupuje skupinu, keď tu nie sú koordinátori. Pani Kuneva, chcete niečo dodať? Nech sa páči stručne. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že tu došlo k chybe pri preklade. Ja som tvrdila, že skupina tzv. múdrych hovorila o osvedčených postupoch v Grécku. a validovali to, že Grécko používa, použil osvedčené postupy pri reforme legislatívy. Dobre, takže dúfajme, že teraz je ten preklad v poriadku. Pán Marko Vale, nech sa páči, máte slovo. Áno, veľmi stručne, keďže je, začína byť neskoro. Mm, ja som tu za EFDD. E, otázka reforiem v, e v krajinách eurozóny a eurozóne to mal dopad aj na krajiny v okolí, Portugalsko, Grécko, Taliansko, Španielsko, ako aj v tej analýze sa hovorí o raste spôsobenej reformami, ako sa tam uvádza prijatými reformami, ale to v podstate nie je silný veľký rast a neprinesli tieto reformy hmatateľné výsledky vzhľadom na finančné prostriedky natlačené do rôznych systémov. Nízka miera inflácie, nezamestnanosť a spomalený dopyt spomale, spomalená obnova hospodárstva. To je situácia v tých okravých krajinách. E, v eurozóne sú reformy, ktoré by mali vyriešiť vnútorné nerovnováhy a pre všetkým by sme mali zistiť, aké sú rozdiely medzi krajinami na juhu, Grécko, Taliansku a krajinami na severe a hovoriť aj o problémoch e, prebytkov, čo je veľký problém napríklad Holandska a Nemecka kedy naozaj dojde k skutočnému prerozdeleniu dlhu eurozóny. To je politické rozhodnutie, ktoré musí byť prijaté. Kým nebude prijaté, tak nemá zmysel vyzývať na ďalšie reformy, pretože jednoducho sa kríza bude opakovať. A bude tu ďalší tlak na jednotlivé krajiny, aby opustili eurozónu. Kedy bude naozaj zásadná zmena a nie len ďalšie kolo reforiem. Ďakujem pekne. Pán Šuntis a Papadimolis. Nikto z vás sa nechce vyjadriť? Dobre. A pani Regner potom, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja som Rakúska socdemokratka, mám dve otázky na vás. E, predovšetkým základné práva. Základné práva sú základnými právami, to je klasická definícia, takže právo na štrajk, právo na kolektívne vyjednávanie musia byť rešpektované v dobrých časoch aj v hospodársky ťažkých časoch. Spomenuli ste modernizáciu kolektívneho vyjednávania. Mohli by ste nám povedať niečo viac o tom, ako by to malo vyzerať aj vzhľadom na to, že toto sú základné práva, o ktorých hovoríme. Druhá otázka sa týka diskusie o zručnostiach, vysokej kvalifikácii na euroskupine. Všetci vieme, že potrebujeme vysoko kvalifikované pracovné miesta v celej Európskej únie, vrátane Grécka. A keď sa pozrieme na výsledky, na výstup, e, to trošku svetla na konci tunela vidíme, že to nezodpovedá realite. Ten výstup e, to sú skôr nízko kvalifikované pracové miesta s nízkou mierou produktivity. Toto má byť budúcnosť krajín ako v Grécku? Budú konkurovať nízko kvalifikovanými pracovnými miestami? To by nemal byť spôsob. Celá únia by mala ísť jednotne a chcela by som vedieť nielen ako sa o tom diskutuje, ale aj aký je váš prístup na euroskupine, to znamená realita a želanie Európskej únie viac menej. Ďakujem. Ďakujem pekne a posledná otázka od pána Rochforta. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, veľmi e, rýchlo. Určite sme politici, ale z vášho pohľadu to takisto platí, musíme vidieť aj hospodárskú realitu veci ja musím povedať, že ja sa skôr skepticky e, vnímam od začiatku diskusie to, kde sa hovorí, že dnes v Grécku prichádzajú konkrétne výsledky. Vy viete veľmi dobre, predpoklad rastu 2017 <clears throat> musel byť prehodnotený, znížený miera rastu, ktorá mala byť trošku pozitívna v 2017, keď sa pozrieme na druhý odhad, je negatívna. Hovorí sa o naozaj níženej miere nezamestnanosti, ale táto miera nezamestnanosti 23 až 21 21,5 ja neviem, či to môžeme vnímať ako niečo významne pozitívne. Ja mám nasledujúcu otázku. Zdá sa, že dnes v Grécku, e, vzhľadom na to, čo sa udialo, mladí diplomovaní odchádzajú. Čiže keď hovoríme o nezamestnanosti mladých, sú to nekvalifikovaní, je to obyvateľstvo, ktoré ktoré nie je asi najproduktívnejšie, ako povedala pred chvíľou kolegyňa, ale ja mám ešte väčšie obavy z toho, že mladé mozgy, mladí odchádzajú, mladosť, e, mla, mládež Grécka by mala byť budúcimi produktívnymi lídrami tejto krajiny. Vieme, že tam nie je v podstate cestovný ruch nemôže byť jediným riešením a iný priemysel tam veľmi nie je. Ak nepokročíme rýchlejšie, ak nebudeme mať investičný program, ktorý bude strategickejší a silnejší, Grécko zajtra bude Gréckom, kde stovky tisícov vzdelaných ľudí, už niekoľko, uh, niekoľké stovky z nich už odišli, všetci odídu. A čo potom spraví Grécko? Ako sa dostane z tej zlej situácie? Ďakujem pekne. A Dimolis predsa len chce položiť otázku poslednú. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som neprišiel klásť otázky, ja som chcel si vypočuť uh, názory, pretože hodne diskutujeme vo výbore hospodárskych a e, v, e, menových záležitostí aj v plenárke sa hovorí o mnohých veciach, čo máme spraviť preto a čo sme spravili preto, aby sa lepšie monitoroval v zmysle parlamentu, parlamentného monitoringu, hodnotenie tretieho programu a myslím si, že poslanci tu prítomní kladli otázky, e, čo sa týka výhliadok budúcnosti gréckého hospodárstva. A po rokoch recesie a bolestných obetí gréckého ľudu to vyzerá, že sme sa dostali späť na cestu rastu, ale hovoríme tu o 1,6% na tento rok a 2% na rok 2018 a rok 2019. Miera nezamestnosti je stále vysoká, len nedávno bola 27%, teraz má byť 21%. A mus, nesmieme zabúdať na situáciu z pred dvoch rokov, keď sme mali v niektorých oblastiach nezamestnanosť 55%. Stále viac zainteresovaných, pán Rekling, pán Dijsselbloom, komisia, všetci hovoria, že je reálne, aby moja krajina sa v auguste 2018 dostala v podstate spod memoranda. Grecký ľud zaplatil veľmi vysokú cenu za dôsledky zlej štátnej správy počas mnohých rokov, ktorá viedla k veľkému deficitu a veľkej zadlženosti, ale potom boli uplatnené zlé recepty, ktoré viedli k obrovskej recesii a k ochudobneniu a teraz konečne začínajú sa prejavovať akési drobné pozitívne zelené výhonky. Začíname vidieť pozitívne trendy, ukazujú sa pozitívne trendy a v mnohých veciach sa my dve nezhodneme. V minulosti sme sa nezhodli na mnohých veciach, ale zdá sa, že momentálne to vyzerá tak, že všetci musia niečo spraviť. Grécka vláda, európske inštitúcie, európsky veriteľia. Potrebné je spraviť, urýchliť e, proces tretieho hodnotenia, aby sme čoskoro ukončili už v decembri e, túto záležitosť. A to je moja otázka na vás, pán Sobrom. Ako si to vy predstavujete? Ako to odhadujete? V roku 2018 budeme mať postupné vystúpenie z tohto e, programu? 15. júna bol vypo, vypočítame tak mieru zadlženosti, že Grécko sa konečne dostane z tejto intenzívnej terapie hospodárskej pomoci? Tým, že memorandum je jedinou cestou vpred a potom budeme môcť sa dostať z tejto situácie a splniť požiadavky, ktoré platia na všetky krajiny eurozóny. To je moja otázka na vás, pretože keď som si vypočul kolegov, zdá sa, že hovoria ešte, že v podstate to zaostávame o rok či o dva. Ďakujem pekne. Pán Dajsoblom, máte 20 minút, nech sa páči. Takže môžete naozaj zodpovedať na všetky otázky bez toho, aby ste to museli nejak e, uponáhľane zbehnúť. Žiadny, žiadny tlak na vás môžete e, zodpovedať na všetko. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať váženým europoslancom za všetky predložené otázky. Máte pravdu, keď kritizujete a máte pravdu, keď ste skeptickí ohľadom vykonanej práce. A predsa sme v inej fáze. Všetci, niektorí ste pripomenuli, že odhady miery rastu boli zrevidované smerom nadol, ale aj takto je medziročné zlepšenie v porovnaní so situáciou s pred rokom, čiže áno, odhad rastu bol optimistickejší, tuším 2,1% a teraz to bude skôr 1,6 tento rok eh, miera rastu ako to vyzerá, ale rok predtým nebol vôbec hospodársky rast, takže naozaj tá situácia sa zlepšuje. A máte pravdu, že nezamestnanosť je na neprimerane vys- neakceptovateľne vysokej úrovni. Ešte stále, myslím, odhad na tento rok e, bol 21%, ale treba si uvedomiť, že pred 4 rokmi to bolo 28%, takže naozaj dochádza k zlepšeniu. Dostali sme sa už do cieľa? Nie, zďaleka nie. A preto sa angažujeme a spolupracujeme s greckými orgánmi a s pomocou všetkých inštitúcií, ktoré si zaslúžia, zaslú, zaslúžia pochvalu za odvedenú prácu, ktorí sa snažili zlepšiť životnú úroveň, príležitosti a budúcnosť gréckého ľudu pre všetkých mladých ľudí, e, ktorých nezamestnanosť je jednoducho hrozivá. Reformy ktoré sa zrealizovali a pani Becker sa pýtala, či je nejaký harmonogram na tie reformy. Ja vnímam túto otázku tak, či sú dlhodobé tie reformy, či ostanú, um, či pretrvajú ten koniec programu budúci rok v lete, naozaj sa na ten koniec dostaneme, to je isté. A potom bude na greckej vláde, aby v rámci dohôd, ktoré máme v rámci menovej únie, aby pokračovala na tejto ceste, či už daňovej udržateľnosti, ale aj na ceste reforiem, ktoré bude považovať za dôležité, aby skvalitnila trh práce, zvýšila produktivitu, zlepšila škol, normy, teda škol, úroveň školstva a tak ďalej. Ale toto je ten kritický okamih, zásadný okamih. V auguste sa program končí a potom Grécko opäť bude na svojich vlastných nohách, nielen finančne, ale aj politicky. Samozrejme, neexistuje žiadna záruka, že sa reformy môžu alebo nemôžu zvrátiť, ale dúfam, že dovtedy prinesú taký veľký efekt, čo sa týka rastu a zlepšenia situácie, že motivácia pokračovať v tom, čo sa začalo, bude veľmi veľká. Takisto ste hovorili o procese prístupu na trh. som celkom asi nepochopil túto otázku. Grécko už pred niekoľkými mesiacmi sa obratilo na trhy, v podstate buduje krivku, testuje trhy a tak ďalej. Musíme si uvedomiť, že Grécko nepotrebuje často v nadchádzajúcich rokoch sa obratiť na trh. Myslím, finančný trh pre všetky majú zásadný primárny prebytok, čo sa týka fiskálnych cieľov, sú nad týmito cieľmi, čo im umožňuje do konca roka minúť určité peniaze na sociálne politiky. Čo sa týka týka tzv. príjmu sociálnej solidarity. Je tu priestor na zlepšenie v Grécku v tých nadchádzajúcich rokoch aj vzhľadom na tú prácu, ktorú sme spravili, aby to bremeno bolo zvládnutelné. E, potreby financovania Grécka sú veľmi, veľmi zvládnutelné. Je dôležité, aby mali prístup na trh, je to aj znak e, dôvery a umožňuje im to úplnú finančnú nezávislosť. Ale nie je tu nejaká veľká potreba nadchádzajúcich rokoch obracať sa na, trh, na trhy o financovanie, čo je veľmi dobrý znak. Mnohí z vás ste hovorili o type opatrení e, na zníženie nezamestnanosti. To je takisto súčasť programu zlepšiť politiku trhu, politiky trhu práce, e, mať proaktívne politiky trhu práce, zlepšiť odbornú prípravu. To je všetko súčasťou programu. Je tu technická pomoc, ktorá sa realizuje na zlepšenie týchto proaktívnych, aktivačných politik trhu práce. Je tu podpora Európskeho sociálneho fondu a celá škála nových proaktívnych programov trhu práce, ktoré sa rozbehli. To všetko sa robí pri angažovanosti komisie a iných organizácií na podporu Grécka. Nevenuje sa tomu taká veľká pozornosť, ako väčšinou pozitívnym veciam sa venuje menšia pozornosť ako negatívnym, to je bežné. E, viem, že sa v tejto veci odviedlo hodne práce. Takisto sa tu hovorilo o e, modernizácii kolektívneho vyjednávania. Ja chápem, že to je veľmi dôležité. Ja som sociálny demokrat z Holandska, čiže máme, zdieľame rovnaké tradície a systém kolektívneho vyjednávania bol, povedzme, horizontálny efekt kolektívneho vyjednania bol zmrazený. To súviselo s nutnosťou skorigovať obrovský náraz miest, ku mu došlo pred krizou. A to naozaj zdevastovalo konkurencieschopnosť gréckého hospodárstva. Ak sa pozrieme na vývoj miest v Grécku od zaved- medzi období od zavedenia eura pred krízou, je tu obrovský náraz za veľmi krátke obdobie, oveľa väčší ako v každ- akékoľvek inej krajine. Asi o, ja neviem, možno 30-percentný nárast obrovský náraz a teraz sa to skorigovalo. A samozrejme, to má aj hospodársko-sociálny efekt, veľmi negatívny efekt, ale jedná sa o korekciu e, predchádzajú, rokov pred krízou, kde došlo k neudržateľnému nárastu miest. Takže súhlasím s vami v tom, že obnovenie kolektívneho vyjednávania, oživenie je prioritou na konci programu to nabehne znova, čiže v lete budúceho roka to môžeme na novo obnoviť. Čo sa týka modernizovaného systému, to iba je, o jednu vec ide. Ide o reprezentatívnosť strán zapojených do kolektívneho vyjednávania. Grécko už má takéto pravidlá, aby kolektívne vyjednávania boli reprezentatívne, ale neexistoval systém na určenie toho, či tomu tak naozaj je alebo nie. Pravidlo je, ale no, kontrola nie. Takže je potrebné teraz mať taký systém, aby sa dali e, zhromaštiť údaje, aby sa dalo potvrdiť, že kolektívne vyjednávanie v danom sektore, ak existuje, tak splňa kritéria reprezentatívnosti. A preto môže mať širší horizontálny záväzný dopad. Na tom sa pracuje, na tomto prvku a to je ten prvok, ktorý musíme zaviesť, ak hovoríme o modernizovanom systéme. To sa dostávam k zásadnejšej otázke základných práv, či teda platia v programe všetky základné ľudské práva, keďže program bol vyrokovaný a sleduje ho Európska komisia, monitoruje Európska komisia, tak samozrejme musia byť dodržiavané. Ja si nemyslím, niekto z vás povedal, že komisia sa nevyjadrila jasne. Ja si nemyslím, že komisia sa vyjadrila nejasne v tejto veci. Komisia je čiastočne zodpovedná za dizajn a monitorovanie tohto programu. Samozrejme, že sa musia dodržiavať základné ľudské práva občanov. Ale efekty krízy sú citeľné je, sú potrebné zmeny, prispôsobenia, aby sme sa dostali z krízy a to má dopad aj na životné okolnosti ľudí. O zručnostiach, o kvalifikácii, čo som hovoril, Komisia technická pomoc Európsky sociálny fond. Potom je tu téma. Pani McIntyre hovorila o nedeklarovanej práci a o veľmi vysokom eh, percente, čo je naozaj problém. Samozrejme, to súvisí aj s fungovaním inštitúcií. Ak máte dobre funkčné daňové orgány, daňovú správu, tak možnosti pracovať na čierno sú oveľa menšie, samozrejme. Dane sú v Grécku stále vysoké, musí sa opäť nastaviť e, daňová situácia. V Grécku sú dane veľmi vysoké, čo môže mať aj negatívny dopad v tom zmysle, že veľa ľudí sa snaží vyhýbať plateniu daní. Takže treba postupne s časom zabezpečiť, aby oficiálne deklarované hospodárstvo bolo zaujímavejšie, aby ľudia boli, aby bolo ľudí pre, priťažlivejšie a to bude ľudí z nedeklarovaných zamestnaní e, ťahať k, do toho oficiálneho hospodárstva, do, do deklarovaných e, zamestnaní. Pán Calvečer Bon hovoril o iných gréckých orgánov, e, či teraz spolupracujú, alebo kladú prekážky, robia obštrukcie. Ja si myslím, že grécké orgány v lete v roku 2015 sme prežili obrovskú krízu. Asi viete, vtedy tá vzájomná dôvera bola na najnižšej úrovni, ale potom bola nová dohoda a musím povedať, že odvtedy je spolupráca veľmi dobrá. Takže to vnímam veľmi pozitívne a určite tá druhá revízia podľa mňa trvala ešte príliš dlho, čo zdržalo zbrzdilo hospodárskú obnovu. Situácia v Grécku je taká, že program a revízie a inštitúcie sú veľmi dominujúce, to si uvedomujem. A má to dopad aj na dôveru v grécké hospodárstvo. Takže ak program prebeha na čas, ak tretia revízia prebehne hladko, bude do konca roka ukončená, bude to mať obrovský pozitívny dopad na dôveru ľudí v Grécko. Ľudia budú mať pocit, že niečo konečne sa tam deje a veci sa hýbu vpred. Takže preto som veľmi rád, že s greckou vládou máme veľmi konštruktívny dialog a to, že tretia revízia prebieha veľmi dobre, asi si myslím, že to je veľmi dôležité. Chceme budúci, ak máme budúci rok dosiahnuť vyšší rast, musím povedať, že odhady na budúci rok boli 2%, a myslím, že to je 2,5%. Samozrejme, ešte musím počkať na realitu, ale výhliadky sú pozitívnejšie. Takisto ste hovorili o tom, že občania musia požívať, pociťovať prínosy Európy. Máte pravdu, ak vyšleme negatívne signály voči ľuďom, je mi to ľúto, povedal to už predtým. V menovej únii všetci musíme spraviť všetko, čo je v našich silách a plniť to, na čom sme sa dohodli, aby to fungovalo. Čiže solidarita a pravidlá idú ruka v ruke. To bolo to hlavné, čo som chcel povedať a je veľmi dôležité. Samozrejme, prvý rok eura bol pre nás všetkých dobrý, hospodárstva boli všade v rozkvete, či to bol prvých 7 rokov a teraz máme veľmi ťažkých 7 rokov a dúfam, že teraz na dlhšie obdobie budeme mať stabilnejší, udržateľnejší hospodárskú klímu a e- Európa zase pozitívne zaznie e, a sa premietne do života ľudí. Tam bola ešte jedna otázka. Pán Chontes, neviem, či som si správne poznamenal meno, sa pýtal, či návrhy o dôchodkových plánoch e, boli návrhmi gréckých orgánov, reforma dôchodková a spolupráca s inštitúciami išli ruka v ruke. A E, potom v lete roku 2015 to bola jedna z hlavných tém, v rámci ktorých sme rokovali o treťom programe. Ja som sa zúčastnil časti týchto rozhovorov. Naozaj to bola reálna, reálne rokovania medzi rôznymi stranami. nebolo to niečo, že to už bolo v podstate nanútené, alebo jedna strana rokovania niečo nanútila druhej strane dôchodkový systém musí byť udržateľný a to musí spravené takým spôsobom, aby to bolo akceptovateľné pre Grékov. Takisto sa tu hovorilo o tzv. haircuttingu, znižení úrokových sadzieb alebo o odpustení úrokov Cypru a čo si o tom myslím. Myslím, že Oli Ren povedal, že prvý program bol len na podporu bank. Musíme sa vrátiť do histórie. V prvej fáze krízy v našich štátoch Najväčším problémom boli samozrejme banky. Mali sme bankovú krízu, potom finančnú krízu a obrovské peniaze daňových poplatníkov podľa mňa nesprávnym spôsobom sme minuli na záchranu bank. A ľudia, ktorí kritizovali tie prvé roky gréckého programu a hovorili, že to bolo len preto, aby sa zachránili veľké európske banky, niečo majú pravdu ale to sa to dialo vo všetkých našich štátoch. Banky boli zachránené všade v Európe na úkor daňových poplatníkov. A preto máme teraz, zavádzame bankovú úniu, aby sme mali vyššie normy, lepší dohľad, e, rámec na riešenie krizových situácií, vytvorenie tzv. fondu a princíp záchrany bank znútra v prípade, že banky idú do strát, tak aby sa situácia z minulosti neopakovala. Vysoká miera zadlženosti štátov v mnohých krajinách, ktoré dnes existuje, je predominantne spôsobená bankovou krízou, ktorá bola na začiatku a nemôžeme si dovoliť, aby sa to zopakovalo. A Potom tu boli otázky ohľadom expertnej skupiny a ich poradenstva, či by sme ich nemali počúvať. Boli tu rady asi na 11 tém, e, v niektorých názoroch neboli experti jednotní, takže je ťažké sledovať názor odborníkov, keď majú rozdielne názory, avšak vo väčšine tém mali jednotný názor a my sme sa riadili ich odporúčaniami expertnej skupiny. Jednu tému som už spomenul, e, pani Irius, budeme sa riadiť na záver programu ich radov, čiže je tu určitý kompromis medzi cieľmi, pôvodnými cieľmi programu a ich radov ohľadom eh, kolektívneho vyjednávania miest, ale vo väčšine tém sa riadíme ich radami. Niek- na niektorých témach sa ešte teraz pracuje v rámci tretej revízie, ale väčšina konkrétnych tém podstate už bola spracovaná. Tie reformy už uh, boli zavedené a budú súčasťou tretej revízie. Takže sme dobre vyrúžili odborníkov, expertov. Takisto e, tu zaznela otázka, či by mal byť rada zamestnanosti zapojená do celého procesu. Samozrejme, reformy sa týkajú celej škály tém. Uh, spoločnosti krajín, na ktorých sa stiahuje program a diskutuje sa o tom na inštitúciách, e, Medzinárodný fond, komisia a potom to príde na euroskupinu, kde už je vynegociovaný dohodnutý balík medzi inštitúciami a danou krajinou tak sme si mysleli, že toto je potrebné, toto je potrebné, aby sa krajina dostala späť na správnu cestu. Je to program prispôsobenia a my potom ako Euroskupina príjmeme rozhodnutie o tom, či na základe tohto programu a takejto predloženej dohody zafinancujeme krajinu, či už cez ESFF alebo teraz cez ESM. A to je naša práca, to sa neráta pri tom, že sa do toho zapoja iné formácie rady. Áno, mohli by sa zapojiť iné formácie rady, ale v podstate ten program je tak navrhnutý, že to inštitúcia, krajina prediskutujú a potom my ako ministri financií e, keď tomu veríme dostatočne, tak poskytujeme financie na financovanie tohto programu. Tak to funguje. Pán Vale hovoril o tom, kedy budeme skutočná reforma, skutočne veľké veci a nerovnováha v eurozóne. Ja by som tvrdil, že áno, sú aj v eurozóne nerovnováhy, aj potrebné robiť reformu aj na tejto úrovni makroeurozóny, ale myslím si, že budeme potrebovať zásadné reformy v jednotlivých krajinách. Nie len v krajinách, na ktoré sa vzťahuje program, nie len v určitých častiach eurozóny, vo všetkých, vo všetkých štátoch. Predovšetkým, ak, sa chcem, ak chceme upraviť nerovnováhu um, bežných účtov, či už v niektorých krajinách sú to prebytky alebo deficity, vždy si to vyžiada reformy v týchto štátoch, vyžiada si to aj vyššie mzdy. E, v týchto štátoch za to sme pozitívne, či už v Nemecku alebo v Holandsku by mali mzdy ísť hore, to by pomohlo, ale aj investície napríklad do infraštruktúry vzdelávania, výskumu by to riešili. Takže áno, je potrebné individuálne ešte pracovať. Áno, diskutuje sa na o tom na euroskupine a stále viac za posledných 5 rokov, odkedy predsedám rozkupine, sa venuje väčšia pozornosť daňovým otázkam. Áno, a teraz sa stále väčší dôraz kladie na reformu menovej únie ako takej, budúcnosti e, hospodárskej menovej únie EMU. Takisto pracujeme na bankovej únii, čo je reforma eurozóny a to všetko by sa malo zrealizovať vrátane vytvorenia EIDIS, ktorý má za úlohu vyvážiť rozdiely medzi členskými štátmi. Takže takéto reformy na úrovni eurozóny určite musia pokračovať, ale nie na miesto národných reformiem, ale ako doplnok. Už som hovorila o základných právach o kolektívnom vyjednávaní. Tiež. Prepašte, nepoznačil som si vaše meno. Ehm, pýtali ste sa tiež na kvalitu práce, či e, tá bude dostatočná. Neviem, prečo to tak nemalo byť ehm, zásadná vec pre Grécko v súčasnosti je nastolenie opätovne dôvery v krajinu ako takú, v ekonomiku, taktiež na úrovni administratívnej štruktúry celého systému, tak aby sa čo najviac investícií vrátilo do krajiny. A som si istý, že keď prebehnú investície, to si bude vyžadovať aj aktuálne, moderné zručnosti. Hlavným hnacím mocorom kvality pracovných miest podľa mňa je aj z hľadiska kvality, aj kvantity pracovných miest je väčšie množstvo investícií, to už sa deje. Už sa to ukazuje na číslach, že vonkajšie investície, externé investície sa vzmáhajú v prípade Grécka a aj tu je kľúčovým faktorom dôvera a stabilita. Uh, o odhadoch rastu som už hovoril. Pán Papadimulos my už sme mali možnosť eh, mnohokrát diskutovať o Grécku, ako ste už spomenuli, veľmi často sa aj nezhodneme, ale dúfam, že sa zhodneme aspoň na tom, že už teraz eh, sú aspoň niečom lepšie vyhliadky. A ak budeme naďalej pracovať tak konštruktívne ako aj doteraz, naozaj to eh, prinesie ten pocit pozitívnej zmeny aj v Grécku, aj mimo Grécka. Tretia revízia. Dopočul som sa aj dnes, že všetko vyzerá slubne. mnoho krokov bo predsa ešte musí splniť v praxi, ale všetci sú si istí, že ak grécka vláda nepoľaví, tak sa to podarí. Vďaka tomu by sme mohli gréckej vláde eh, ponúknuť ďalšiu splátku do všetkom budúceho roka a potom by sme mohli začať pracovať eh, aj na rokovanie o dlhu. Isté si spomínate, že súčasťou dohody o dlhu bolo vytvorenie mechanizmu, ktorý by prepojil eh, možné opatrenia na zmierne dlhu na očakávania rastu a výkonnosť ekonomiky Grécka. Teda ak dôjde k nejakým neočakávaným šokom alebo nedostatočnej výkonnosti ekonomiky, budeme ochotne k dispozícii snahe zmierniť dlh. Čo sa týka budúceho vývoja, začiatkom budúceho roka sa už príjmu zásadné opatrenia, ktoré bude, budú kľúčové a nosné pre celé ďalšie desaťročie. A verím, že sa čoskoro posunieme aj k úplnému vystúpeniu z programu hospodárskej pomoci. Ďakujem pekne. My sme dlho čakali na stretnutie s vami tu vo výbore. Veľmi nás teší, že ste prišli. A keďže ste u nás vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci, Ste veľmi významným kontaktným partnerom pre náš výbor. Ďakujeme za to, že ste si nás vypočuli, že ste odpovedali na naše otázky a verím, že prídete späť v budúcnosti, aj keď nevyhrávate voľby. Dúfam, že vás potvrdia po funkcii, dúfam, že nám prinesiete ďalšie pozitívne výsledky. My si veľmi radi vždy vypočujeme tie pozitívne výsledky. Ďakujem ešte raz. Ďalšia schôdza sa skutočne 21. novembra od 9. hodiny do 12.30. A čo sa týka koordinátorov, ďalšia schôdza koordinátorov prebehne v ten istý deň, popoludní. Ešte raz ďakujem všetkým za túto dlhú a veľmi plodnú schôdzu výboru.